Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre euh, séance. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budeme pokračovať. Vítam tu pani Madle, ktorú poznáme všetci e, veľmi dobre. Pani McGlade, ktorá je riaditeľka Európskej agentúry pre životné prostredie. Sme veľmi radi, že prišla dnes medzi nás a odprezentuje nám perspektívy pre životné prostredie v Európe a potom jej budeme e, môcť klásť otázky. Dúfam, že profesor Skulos a pán Olsbeck e, prídu. Takisto pani McGlade, máte slovo. Good afternoon and, uh príjemné popoludne a ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Je to naozaj čest môcť prísť pre tento výbor a už po štvrtýkrát eh, predstaviť správu o eh, stave životného prostredia a ochrany v Európskej únii. Takže je to správa za rok 2010 ako poslanci Európskeho parlamentu a spolulegislatívci hm, našej environmentálnej politiky naozaj eh, si uvedomujete, aká dôležitá bola vaša úloha v minulosti, ale zároveň aká dôležitá úloha do budúcnosti. Stojac pred Európskym parlamentom uvedomujem si, že máme veľmi zaujímavé prvky, ktoré tvoria túto správu. Nie je to len jedna, jedna časť alebo jeden výtlačok. E, vidíte, že ste dostali e, na stoloch, máte pred sebou správu, ktorá sa nazýva syntéza alebo sumár. A tá sa skladá z troch veľmi dôležitých prvkov. Prvá časť je posúdenie globálnych megatrendov. E, v súčasnosti máme niektoré kópie tejto správy tu, samozrejme k dispozícii digitálne a veľmi radi zabezpečíme viac výtlačkov pre vás ak bude záujem. Rovnako sme e, podnikli čosi, čo sa nazýva jadro našej činnosti a to je e, tematické posúdenie. Mali sme 13 tematických posúdení a skúmali sme jednotlivé témy, výkonnosť jednotlivých krajín, implementácia a úspechy a neúspechy v týchto témach. No a potom, čo je veľmi dôležité, mali sme posúdenie 38 krajín, vrátane našich e, partnerov v rámci e, európskeho susedstva. Bolo to veľmi dôležitý proces a veľmi dôležité partnerstvo. A našou angažovanosťou je v podstate, aby sme od dnešného dňa aktualizovali tieto správy pravidelnejšie, ak nie každoročne, možno niekedy aj častejšie, Ehm, no a takýmto spôsobom politikom budeme poskytovať tie najaktuálnejšie informácie, ktoré budú mať k dispozícii, takže je toho naozaj pomerne veľa. Ale to, čo by som chcela spraviť, je to, že si prejdeme niektorými hlavnými závermi a kľúčovými posolstvami tejto správy. Na začiatku tejto správy nájdete 10 hlavných eh, správ a tie by som rada spomenula. Ako aj počas predchádzajúcich hodnotení, tá hlavná, hlavné posolstvo je to, že environmentálna politika funguje. Napredujeme. Ale musíme urobiť viac, pretože stále pred nami stoja čelia veľké výzvy. Kontext, v ktorom všetci fungujeme a v ktorom prevádzkujeme našu činnosť, prichádza stále viac vecí, ktoré zaplňajú naše, náš horizont. A, a kľúčovou aktivitou bude implementovať existujúce politiky komplexnejšie a efektívnejšie. Druhá správa je to, že výzvy, environmentálne výzvy už nemôžu byť ďalej e, riešené samostatne v rámci jednoduchých a špecifických mm, aranžmá. V minulosti sme sa venovali niektorým témam samostatne a boli sme veľmi efektívni, ale tie výzvy, ktoré sme identifikovali v rámci globálnych trendov a zároveň aj v e, syntéze, sú stále širšie, komplexnejšie a spájajú viac prvkov v rámci e, prírodných a sociálnych systémov. Takže to bude vytvárať nové požiadavky na vás ako politikov, ktorí príjmajú rozhodnutie, ale je dôležité, aby sme zvýšili svoje pochopenie týchto komplexných procesov a keď to dokážeme, budeme tu mať príležitosti e, s viac, viacstrannými benefitmi. 13 e, posúdení a tých štúdí, ktoré poznáte, čiže morský život, čistá voda, teda sladká voda, e, biodiverzita, divoká príroda a tak ďalej, tie sú spojené so štyrmi hlavnými prioritami 6. E, rámcového programu, čiže klimatické zmeny, prírodné zdroje, odpady, životné prostredie a zdravie a kvalita života. A tí, čo máte pred sebou sumári, každý z vás dostal balíček, v rámci ktorých sú tieto sumáre e, zrodené podľa každej tematickej oblasti. No a uvidíte, že vlastne tu komunikujeme aj základné napredovanie Európskej únie smerom k napredovaniu týchto politických cieľov. Ako taká skratka, v tej knižke o syntéze v tabulke 1.2 na strane 18 a 19 uvidíte akúsi skratku, skratke, skratkové usmernenie v tom, aké bolo to napredovanie. A vidíte, uvidíte, že v niektorých oblastiach došlo k výraznému napredovaniu, v iných zase naopak nie. Um, začneme klimatickými zmenami. Ako veľmi dobre vieme, Európska únia je na dobrej ceste splniť kiotské záväzky a zároveň cieľ do roku do roku 2020 naše emisie 2009 boli už 17 eh, pod eh, úrovňou z 90. rokov. Ehm, tie sektorálne trendy ale nie sú všade pozitívne, najmä v oblasti dopravy. A to by som chcela povedať to, že biela kniha je rozhodne niečo, čo by sme mali pozorne sledovať a vnímať. No a keď, sa, keď som hovorila s pani Ruter, um, myslím si, že to je stále ešte viac, čo by sme vedeli spraviť, aby sme ovplyvnili ten vývoj, ktorý je pred nami. Ale vo všeobecnosti môžeme to uzavrieť, tak ako začína stretnutie v Cancúne, že medzinárodné úsilie znížiť skleníkové emisie sú stále nedostatočné, tak aby sme e, sa vysporiadali s globálnym narastom teplôt a znížili ho pod 2 stupne Celzia. Teda pre politikov je to rozhodne niečo, čo treba mať na pamäti. Čo sa týka prírody a biodiverzity, samozrejme Európa napredovala do istej miery, ale ako určite všetci veľmi dobre viete, nedokázali sme dosiahnuť ten cieľ, ktorý sme mali vytýčený. Ale keď sa na to pozrieme späť, tak uvidíme, že Natura 2000 pokrýva 18 rozlohy členských štátov. Dôležitá legislatíva znížila tlak na biodiverzitu a proces, ktorý sme, ktorý sme spustili s jednotlivými našimi partnermi a krajinami, a, um, a síce, že sme zosúľadovali indikátory biodiverzity, nám poskytol lepšie porozumenie toho, prečo sme tieto ciele nenaplnili. Poskytlo nám to predstavu o istých trendoch, ktoré sa dejú v rámci jednotlivých habitatov, v rôznych živočišných druhoch a zároveň v konkrétnych oblastiach biodiverzity. Takže degradácia ekosystémov znamenala aj to, že Európska únia e, nesplní svoj cieľ v oblasti straty biodiverzity a znamená to aj to, že príliš veľa biotopov e, je v veľmi negatívnom e, stave. 31 a stále nás toho čaká oveľa viac. V oblasti e, v oblasti e, odpadov tu vidíme, že naozaj legislatíva nám umožňuje napredovať a dosahovať výsledky. Vidíme, že dokážeme odpájať produkciu odpadu od hospodársko-ekonomického rastu, ale ešte stále úplne odpojenie zostáva ďalej výzov. Európa používa stále viac zdrojov a napriek tomu, že máme lepšiu správu odpadov, e, polovica tej, tých 3 miliard tón odpadu je odkladaná na skladkách No a na záver eh, životné prostredie a kvalita života. Došlo k zlepšeniu, najmä sme znížili eh, znečistenie vody a vzduchu, najmä eh, z oxidov síry, dusíka ale čo sa týka špecifické ochrany ozónu, tu ešte stále máme isté zdravotné obavy. No a spracovávanie pitnej vody, hoci sme to dokázali zlepšiť a znížiť, e, chemikáli- e, znížiť kontamináciu chemikáliami, ešte stále tu máme pomerne veľké environmentálne a zdravotné rizika, najmä v niektorých častiach Európy. Poďme do časti C, posúdenie podľa jednotlivých krajín. Tu vidíme niektoré odpovede. Ako komplexný a e, koherentný orgán posudzovania vidíme tieto, tieto prepojenia medzi environmentálnymi témami témami a môžeme sa pýtať, ako k tomu, ako na to odpovedať. Vieme sa spýtať, ako naďalej napredovať a ako vytyčovať ďalšie oblasti rozvoja a zároveň, ako e, sa rozhodovať medzi lepšou implementáciou alebo kde treba vytvoriť novú legislatívu. A to je práve dokument, kde nájdete mnoho odpovedí v rámci posúdení jednotlivých krajín, pretože to sú komplexné témy. Samozrejme, existujúca environmentálna politika tam, kde funguje, musíme ju plnohodnotne implementovať, ale e, niekedy to nie je úplne zrejme z posudzovania krajín zároveň z našej vlastnej práce, ako najlepšie implementovať túto politiku v rámci špecifických lokálnych podmienok. Takže ako poslanci, ktorí pochádzajú z celej časti, z rôznych časti Európy, veľmi dobre viete, že sa toho deje naozaj veľa, väčšina toho rozhodovania sa deje tu a toto posúdenie, táto správa vám poskytne taký náhľad do tej pomerne širokej diverzity, ktorú nachádzame v jednotlivých krajinách. No, takže ten, táto správa o stave životného prostredia z roku 2010 um, ehm, vlastne využíva ten proces spoločného vlastného vlastníctva s jednotlivými členskými štátmi. A máme tu príspevky z, člen, z úrovne členských štátov na báze spoločnej štruktúry. Učíme sa jeden od druhého a dokážeme takto vytvoriť obrovské množstvo e, informačného bohatstva. Vieme, čo funguje, čo nefunguje, čo, čo funguje na špecifických lokalitách a zároveň, aké nečakané dopady majú niektoré politiky. Posúdenie globálnych megatrendov, ako sme hovorili v časti, a vytvára ešte ďalší rozmer akúsi obálku, ktorá vlastne zoskupuje všetku našu prácu a v rámci ktorej musíme vnímať našu prácu, naše aktivity. Ukazuje sa tu, že prostredie v Európe, ako aj ekonomické a sociálne, je veľmi silne závislé od týchto globálnych vplyvov. Po štvrté, tu máme zvýšenú komplexnosť, neistotu a riziko a vidíme, že v podstate je nevyhnutné zvyšovať a zrýchlovať vlastne spätnú väzbu medzi technológiou, ekonomikou, ale aj medzi rôznymi environmentálnymi sektormi. No a riadenie týchto rizík ehm, z očí voči bezprecedentnej úrovni ehm, nečakaných zmien znamená aj to, že pred nami sú pomerne veľké výzvy. Takže naozaj sme našli niektoré kľúčové posolstva, ktoré sa tu nachádzajú. Na jednej strane to je zlepšenie monitoringu a analýzy budúcich zmien. Ehm, čiže nielen vždy využívať analýzu, aby sme hovorili o tom, čo sa deje dnes. Je nevyhnutné, aby sme si vytvorili dlhodobú perspektívu pre tvorbe politik a zároveň je nevyhnutné zabezpečiť, aby ak vtedy, keď máme environmentálnu politiku pred sebou, aby sme dokázali spájať globálny postup, globálny prístup a tieto trendy a zároveň zabezpečiť, že ostatné politiky, ako napríklad obchod a zahraničná pomoc boli zároveň Ehm, aby sme zároveň si uvedomili, akú úlohu dokážu zohrávať pri ehm, dosahovaní environmentálnych zmien alebo pri prevencii nečakaných dopadov. Takže keď sme hovorili o tých výzvach, je zrejme, že potrebujeme sofistikovaný, lepšie integrovaný systém tvorby politík, ktorý bude spájať všetky sektory. Ako dokážeme vytvoriť tento hlavný kontext alebo tento rámec. Ehm, keď sa pozrite na tú syntézu, tak uvidíte, aká je tu potreba. Napríklad pri poskytovaní viac prirodzených informácií o prostriedkoch, ktoré máme máme v súčasnosti k dispozícii, aké sú e, tie statky, ktoré máme, ako sa zlepšuje alebo zhoršuje náš e, vzťah k životnému prostrediu. A práve preto nie je na, naš, na nás, aby sme špekulovali o, o tom, že čo by mal obsahovať e, ten ďalší program po šiestom rámcovom programe, ale vieme, že v budúcnosti budeme musieť robiť e, lepšie a silnejšie prepojenia s ďalšími politikami, so spoločnou polnospodárskou politikou a spoločnou politikou rybolovu. Um, chcela by som počerknúť dva body. V prvom rade je to otázka e, e, efektívneho využívania prostriedkov, čiže tu, to je naozaj veľmi dôležitý koncept väčšej efektívnosti. Vidíme, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme to spojili s, s, s riedením a správou prirodzených zdrojov a zároveň s prirodzenými ekoslužbami. Myslíme si, že sú dôraz na efektivitu e, prírodných zdrojov, využiv- efektívne využívanie prírodných zdrojov je veľmi dôležité, pretože si musíme uvedomiť, že prírodné zdroje majú iba konečnú obmedzenú kapacitu na tvorbu a produkciu a zároveň absorpciu odpadu. Takže jediný spôsob, ako udržať rast do budúcnosti, je, že musíme byť efektívnejší pri využívaní našich e, zdrojov. Rozhodne je tu, je tu niekoľko prvkov, ktoré musíme preskúmať veľmi pozorne a opatrne e, najmä tam, odkiaľ pochádzajú a odkiaľ pramenia zdroje pre európsky rast jedna z tých hlavných správ na začiatku tejto správy je veľká závislosť od importu, od dovozu tovarov. Ehm, to znamená, že napríklad aj tí najväčší skeptici eh, v oblasti životného prostredia uznajú, že to je čosi, čo musíme zobrať do úvahy. Čiže nie len je to oblasť odpada, ochrany zdrojov, nie je to naplňanie eh, ponuky a eh, dopytu, ale je to, ako dokážeme efektívnejšie využívať zdroje, ktoré máme. A to nás práve delí od prechodu na zelenú ekonomiku. Boli sme už v toľkých rôznych situáciách, kde sme sa snažili definovať zelenú ekonomiku, zelené hospodárstvo. To, čo tu vidíme, je akési riziko, že keď vzídeme z recesie, e, tak sa opäť nabalia niektoré ďalšie veci. Ale namiesto toho sa snažíme veľmi a poskytnúť akési globálne, komplexné usmernenie, ako by sme mali smerovať k tomu ozeleneniu hospodárstva aby sme toto dosiahli kde si do roku 2050. A to je predovšetkým e, efektivita využívania zdrojov, e, riadenie prirodzeného kapitálu a E, efektívnejšie riadenie zdrojov, to je kde si na tejto ceste. E, musíme vytvoriť politiku, ktorá bude koherentná, musíme hľadať prepojenia medzi environmentálnymi témami, na rozdiel od e, inkoherentných a zároveň musíme efektívnejšie riadiť využitie zdrojov. To, čo vidíme z našej vlastnej práce, je to, že koherencia v oblasti politiky a politické ciele, ktoré tu máme vytýčené v širokom rámci E, sú v zásade koherentné. Na papieri tieto veci vyzerajú pomerne dobre, ale už teraz si môžeme všimnúť, že už tu vznikajú isté konflikty. A práve preto tam, kde to vidíme preložené do špecifických nástrojov, to môže byť implementované na rôznych úrovniach a vytvárať rôzne výsledky. Drobný príklad môže byť napríklad e, oceňovanie vody, čiže spoplatňovanie vody, tak aby si ľudia uvedomovali, e, aké, aké zdroje čerpajú. A potom by v podstate museli vykompenzovať ten objem vody, ktorý očerpali zo systému. Pretože to znamená, že verejné blaho jednoducho eh, ne, nebolo, neurobili sme zadosť pre verejné blaho a pre udržanie verejných zdrojov. Takže to musí byť veľmi jednoznačné. Ako teda zlepšiť koherenciu? Je to podobne ako aj v iných sektoroch. Životné prostredie musí myslieť na to, ako implementujeme tieto cieľa na rôznych úrovniach. Ako to implementujeme na úrovni životného prostredia a kde tieto veci musia byť navzájom veľmi dobre vykompenzované. Takže tento proces vytvárania e, správ podľa jednotlivých krajín je veľmi silným motivačným faktorom. Vďaka tomu máme vlastne znalosti a informácie a dokážeme v podstate vám ako politikom, ktorí rozhodujú, priniesť adekvátne informácie, tak ako pracujete na tvorbe nových legislatívnych dokumentov. A teda na záver, myslím si, že táto správa pre, pre vás bude nielen e, komplexné e, posúdenie, stavu životného prostredia, ale umožní nám to získať aj komplexný pohľad na jednotlivé eh, rámce, na jednotlivé oblasti. Bude toho veľa hovoriť o týchto komplexných systematických prepojeniach z globálnej až na lokálnu úroveň. Hovoríme tu o výzvach a zároveň sa snažíme myslieť globálne na európskej úrovni, ale vidíme, ako v ďalších rokoch klimatické zmeny, obmedzovanie klimatického posunu, eh, zabezpečovanie a udržiavanie biodiverzity, vody, vzduchu a tak ďalej majú svoje miesto v rámci rokovaní o cieľoch do roku 2020 a rovnako je to aj o tom, ako budeme napredovať e, s našimi kolegami v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej politiky rybolovu a ďalších témach. Samozrejme, podporujeme prácu komisie e, smerom e, k ktorejkoľvek legislatívy, ktoré, budeme, ktoré budú navrhovať v oblasti efektivity zdrojov, ale myslím si, že v rámci širšieho kontextu môžeme s nami spolupracovať tak, aby sme dokázali artikulovať to, čo tento rámec musí byť, čo musí byť ten hlavný príbeh, tak aby mal každý svoju úlohu v tomto rámci, tak aby sme naozaj úprimne videli aktérov na lokálnej úrovni úrovni občanov, ale samozrejme aj na globálnej úrovni, tak aby zohrávali svoju úlohu samozrejme na svojom danom mieste a zabezpečovali to, že environmentálne budeme využívať dostupné prostriedky a to zabezpečí to, že budeme zdraví a e, budeme žiť bezpečne. Ďakujem pekne, pani predsednička, a veľmi rada zodpoviem položené otázky. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka, za e, tento úvod, za predstavenie e, tejto správy. Som si istá, že kolegovia budú mať veľa otázok. Dovolte mi mm, dať e, teraz slovo e, kolegovi Žebronty, ktorý je našim kontaktom. Pani predsednička, ďakujem pekne, e, pekne pani Meglejdovej za prezentáciu, za túto vynikajúcu správu nie len, že sa vám podarilo zmerať teplotu, tak povediac, životného prostredia v Európe, ale e, dokázali ste zmerať aj našu teplotu alebo náš zdravotný stav, pretože my sme zodpovední za veľkú časť legislatívy, ktorá e, ovplyvňuje životné prostredie. Je veľmi dôležité vedieť, že sme na správnej ceste a oblasť ochrany životného prostredia je pomerne úspešnou oblasťou. Napriek tomu, Mám ale niekoľko bodov, ktoré by som chcel s vami zdieľať. Sústredujete sa na implementáciu a e, vynúcovanie legislatívy. A hovoríte, že by sme mali zrýchliť tento proces. Znamená to teda aj to, že na jednej strane môžeme sa tak trochu uvoľniť, keď hovoríme o európskej legislatívy a stačí, aby sme sa sústredovali len na implementáciu a vykonateľnosť tejto legislatívy. Okrem toho, znamená to aj to, že ak členský štát implementoval túto legislatívu, ako mali spraviť, a naše životné prostredie by bolo teda v oveľa lepšej situácii, než je tomu dnes. Môžete sa k tomu vyjadriť? Moja druhá otázka Hovorili ste o akomsi rámci, o akomsi hlavnom, o akomsi hlavnej línii, ktorú v súčasnosti potrebujeme. A vy ste hovorili o tom, že to by mala byť nový dôraz na efektivitu využívania zdrojov. Keď sa pozriem na to, čo sa deje na trhoch v súčasnosti, tak tam vidíte, že veľké firmy sa stávajú stále viac udržateľnými a to nie je kvôli e, nejakej altruistickej e, viere, ale práve vďaka nutnosti, pretože vidia, že nedostatok prostriedkov a prirodzených zdrojov e, materiálov ohrozuje ich tradičný spôsob výroby. E, máte pocit, že v súčasnosti trhy e, sa vyvíjajú rýchlejšie ako povedzme e, vnímanie verejnosti alebo úroveň, úroveň správy veci verejných. Očakávame veľkú konferenciu na úrovni OSN, od ktorej dúfame, že vytvorí nové návrhy. Potom sa vlastne pozrieme na podnikateľov a vidíme ich ako akýchsi Eh, akýchsi prekopníkov v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Rada by som predstavila svojho kolegu Žana Klóda, ktorý bol kľúčovým pri eh, zhromažďovaní alebo teraz kompletizovaní tohoto dokumentu, má veľmi dobrú eh, znalosť o implementácii v jednotlivých krajinách a potom sa ja vrátim k tomu hlavnému rámcu. Ak to nevadí, ak by sa kolega mohol vyjadriť, nech sa páči. Áno, vo vzťahu k otázke o implementácii, keď sa pozriete na to, rozšír, to, to rozsiahle posúdenie, ktoré sme spravili pre všetkých 27 členských štátov a 5 krajín európskeho, európskeho hospodárskeho priestoru a ďalšie krajiny na Balkáne, tak e, dosiah, dosiahnete, alebo teda uvidíte pomerne e, širokospektrálny obraz. Napríklad je veľmi zaujímavé e, posúdiť vzťah medzi, teda medzi napredovaním a implementáciou v závislosti od veľkosti krajiny. Častokrát si uvedomíte, že menšie krajiny, ktoré majú jednoduchší systém eh, administratívy, dokážu zabezpečiť implementáciu legislatívy lepšie a rýchlejšie ako väčšie krajiny, ktoré častokrát majú federálny systém. tá situácia na Západnom Balkáne je veľmi zaujímavá. Je to veľmi zaujímavý pohľad, pretože nám to ukazuje, že za predpokladu adekvátnych podmienok, keď hovoríme o finančných prostriedkoch, by sme dokázali dosiahnuť toho veľmi veľa a veľmi rýchlo tu reagujeme na tie kroky, ktoré prijali, reagujeme aj na to, vlastne, ako dokázali e, informovať nás o napredovaní v rámci týchto víziev, ktorým čelia. Rovnako tu je aj pomerne veľké želanie učiť sa od seba navzájom, najmä keď hovoríme o o napríklad ochote e, organizovania tweeningových projektov. E, takisto keď hovoríme napríklad o, o spoločnom zhromažďovaní úspešných postupov a dobrej praxe. Čo sa týka urýchlenia tohoto systému, myslím si, že je veľmi zaujímavé pozrieť sa aj na to, že samozrejme vieme, že v rámci hospodárskej recesie sektor ochrany životného prostredia väčšinou trpí, najmä keď hovoríme o rozpočte, rozpočtových prostriedkoch, ale zároveň je pomerne zrejme aj to, že vidíme integráciu, ku ktorej dochádza. Napríklad integrácia v Severnej Európe je celkom odlišná od integrácie v Južnej Európe. Tam, kde vidíte, že dochádza k tejto integrácii, vidíte, že sa to pretavuje aj do zrýchlenia celého procesu. Takže čo sa týka zrýchlenia implementácie legislatívy, tak eh, tá perspektíva integrácie zohráva naozaj veľmi dôležitú úlohu. A nemáme, nemáme vlastne žiaden pocit, že uvoľnenie environmentálnej legislatívy bolo vítané v ktorejkoľvek krajine teda v ktorejkoľvek krajine, ktorú sme, ktorá, ktorá bola predmetom našej analýzy. Ale vidíme, že to, čo by ľudia radi mali, je väčšia miera jednoznačnosti na margo toho, čo je vyžadované v oblasti implementácie a do veľkej miery aj zjednodušenia. Zjednodušenia toho, čo je vyžadované v mnohých oblastiach. Si všimnete, že keď si môžete prečítať, že keď napríklad hovoríme o porovnávaní environmentálnych politík voči sektorálnym politikám, kde sektorálni aktéry e, majú príliš náročné požiadavky alebo čelia príliš náročným požiadavkám z oblasti životného prostredia a nie je im presne jasné, ako si vysvetľovať tieto požiadavky. Nie je im ani presne jasné, ako implementovať tieto požiadavky čo najefektívnejším a cenovo najefektívnejším spôsobom. Takže je tu naozaj téma, ktorá sa týka jednoznačnosti a zrozumiteľnosti, ktorá by pomohla procesu implementácie. Len stručne k tomu rámcu, k tej jednotnej línii. Myslím si, že v Global Ecotrends nájdete pertinentné odpovede, relevantné odpovede, ale aj tak budem reagovať. Trhy ako také to považujú za určitý leitmotív e, túto e, efektívnosť v oblasti zdrojov, pretože e, je tu naozaj kritická situácia, ponuka je riziková, takže tie firmy, ktoré s nimi operujú, uznávajú, že v Európe týchto zdrojov je veľmi málo. To sú kritické zdroje, ktoré nie sú k dispozícii neobmedzene a preto si uvedomujú dôležitosť efektívneho hospodárenia so zdrojmi. Keď sa pozriete na výhľady do budúcna, tak e, máme pocit, že ten vývoj ide tým správnym smerom, zvyšuje sa efektívne využívanie zdrojov, znižuje sa e, miera znečistenia v mnohých oblastiach a tak ďalej. E, narasta však objem hospodárstva, takže toto je ten problém. Jeden zo indikátorov e, to sú inovácie v oblasti patentov a Európa tam zaznamenala veľký nárast ale máme tu aj graf, e, ktorý sa týka Číny a vidíte tam, že tam to naozaj e, dramaticky rastie, takže to je pre nás dôležitý signál, že napriek všetkým snahám u nás áno, dialog e, o transfere technológií je mimoriadne podstatný v tejto súvislosti, takže toto si zaslúži našu pozornosť. Áno, niektoré odvetvia sú vpredu, zvyšok spoločnosti to bude dobiehať. Toto je teda tá línia, ten rámec, o ktorom som hovorila. Samozrejme, že to ešte môžeme ďalej rozpracovať. Ďakujem, Chris Davis. Thank you, uh, President. And... Ďakujem pekne, pani predsednička. ďakujem pekne, pani McLeod. Ja sa teším, že som uh, tu. Uh, mám šancu spýtať sa otázky, ktoré som vždy chcel položiť. Otázka klimatických zmien. Nuž, v prvom rade Správa hovorí o tom, že sme na správnej ceste k zníženiu emisí o 20 v roku 2020. Zároveň sa tam však uvádza aj to, že tieto čísla sa týkajú emisí iba na území EÚ, teda že dochádza k exportovaniu, tak povediac, emisí CO2. Nuž, ja to chápem tak, že náš neto príspevok k znižovaniu emisí CO2 je nulový. Môžete to prosím potvrdiť? že do roku 2020 náš príspevok k znižovaniu emisí bude rovný nule, pretože to, čo znižíme u nás doma, exportujeme do zahraničia. Tiež ste v správe uvádzali, že Montrealský protokol priniesol väčšie zníženie emisí skleníkových plynov než Kyoto. Takže si kladiem otázku, či by sme sa nemali trošku viacej povenovať HFC a podobným problematikám, technologické zlepšenia s formou náhrady, substitúcie, teda aké sú tu ďalšie alternatívy, ďalšie možnosti ktoré by sme mohli viac zdôrazniť vzhľadom na tie problémy, e, ktoré, s ktorými sa stretávame, pokiaľ ide o zmeny v oblasti emisí. 3 mm ročne, to je tuším nárast hladiny oceánov ročne. Mám v tej súvislosti niekoľko otázok. Poprvé, Roger Helmet, jeden z hlavných euroskeptikov, pardon, nie skeptikov v oblasti klimatických zmien, hovorí, že už bol kade tade, ale že nevidel nárast e, hladiny oceánov. Nož e, ja mám podobný pocit, e, nemám pocit, že by niektoré oblasti boli nejakým spôsobom zaplavené a tak ďalej, takže dve otázky k tejto, k tejto téme. Takže prečo nemáme viac matateľných dôkazov nárastu hladín oceánu? Ak teda narastá táto hladina, ako dosiahneme ten nárast o meter či dve e, za storočie, však to by bol obrovský nárast. A ešte na záver, implementácia členské štáty by vraj uvítali väčšiu mieru jednoznačnosti. A ja si kladiem otázku, či EEA prišla s nejakými odporúčaniami pre komisiu v tomto zmysle, teda že je tu potreba pri príprave legislatívy alebo výklade legislatívy vypracovať nejaké usmernenia. Tie usmernenia by mali byť prvoradé, keď sa legislatíva zverejňuje. To by naozaj bolo mimoriadne napomocné. keby tie, ten právnický slovník bol nejako pretavený do takého pochopiteľného prebežného človeka. Legislatíva sa príjma, ale zle sa implementuje rôznym spôsobom v rôznych členských štátoch. A o tom hovoríme už roky, že tá národná administratíva zkrátka nerobí veci, ako by mala. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem pekne, pani Meglej, za vašu prezentáciu. Ďakujem za túto správu, ktorú ste vypracovali. Istotne to bude pre nás dôležitý input ako predchádzajúce správy z vašej dielne. Ja sám za seba môžem povedať, že ide o správu, na ktorú náš výbor často odkazuje v rokovaniach. Moji spolupracovníci často siahajú po tejto správe, keď hľadajú nejaké informácie, takže áno, pre nás je to veľká pomoc. Takže teším sa na čítanie tejto novej správy. Mám niekoľko poznámok a otázok. Poprvé je podľa mňa veľmi dôležité zamerať sa na potrebu integrácie environmentálnych politík do iných oblastí politík. Toto je naozaj kľúčové. Ide o vec, ktorú je potrebné brať veľmi vážne v nadchádzajúcom období v Európskom parlamente a v našom výbore. Tohle má nový finančný výhľad, reforma spoločnej polnospodárskej politiky, iniciatívy v oblasti dopravy a tak ďalej a tak ďalej. pretože mnohé dobré veci dosiahneme nie v environmentálnej legislatíve, ale v iných eh, druhoch legislatívy, takže to si naozaj vážim, že na toto poukazujete. K obsahu správy nemal som možnosť si ju ešte prečítať, takže moja otázka znie, aký dôraz kladiete na vzťah medzi hospodárstvom, hospodárskym rastom a životným prostredím, legislatívou oblasti životného prostredia. Iste viete, že tieto témy Často o nich hovoríme v ostatnom období, pokiaľ ide o biodiverzitu, pokiaľ ide o otázku, či byť ambicioznejší v oblasti politiky klimatických zmien. Európska komisia predložila oznámenie ktoré podľa mňa obsahuje mnoho dobrých argumentov v prospech väčšej miery žiadostivosti v oblasti životného prostredia a klímy aj v záujme našej hospodárskej, našej konkurencie schopnosti. Takže by ma zaujímal váš názor na túto problematiku a či sa niečo v tomto zmysle objavuje v vašej správe, teda schopnosť a jej vzťah so životným prostredím, trh a tak ďalej. A pokiaľ ide o tie náklady spoločnosti na adaptáciu z oči voči nákladom na predchádzanie Sternová správa. Takže mňa by zaujímalo, či ste toto zohľadnili. Ďakujem, Dan. Áno, teším sa aj ja, že ste tu, hovorí pán Šliter. Ja som si rýchlo preštudoval tú správu teraz. A najskôr sa chcem venovať iným témam než klimatické zmeny, chemické látky, naozaj znepokojúce tendencie v oblasti mnohých látok, toxických, rizikových. Všade dochádza k nárastu. Hovoríte o oddelení týchto od rastu Takže a aké opatrenia by sme mali prijať, aby sme naozaj toto oddelenie dosiahli? Napríklad e, HRS, kombinácia viacerých chemikálií, toto sú naozaj pre mňa znepokojivé tendencie, ku ktorým teraz dochádza. Takže čo môžeme urobiť v oblasti chemikálií? Aká je ešte tu možnosť konať? A potom otázka biodiverzity. Áno, máme v Nagoji nové záväzky, ale otázky spojené s využívaniu pôdy. Tam sú tiež veľmi negatívne tendencie. Sú tu určité tabulky, ktoré ma zaujali. Takže čo urobiť v tejto oblasti? Lebo mám pocit, že existujúca legislatíva nie je postačujúca. No a teraz tie klimatické zmeny. Veľká otázka na záver. Dan už spomínal nejaké témy. Ja som hovorila o tom oddelení, decouplingu. Niekde v úvode som videl takú tabuľku, taký kruh obsahujúci percenta emisí v jednotlivých sektoroch a doposiaľ dosiahnuté zníženia, odpad a tam sme dosiahli úspech. Ten podiel emisí nie je taký veľký. Veľkým problémom je doprava a mnohé eh, rezorty zatiaľ nie sú súčasťou tých kalkulácií eh, voda alebo eh, vzduch. Potom ďalšia forma decouplingu, prechod z plynu na uhlie. Takže tie, to znižovanie emisí v oblasti energií je nižšie než priemer. To mňa znepokojuje. 50 emisí práve v tomto sektore. Toto sú podľa mňa dôležité aspekty. Takže by ma zaujímalo, či by sme sa mohli z budúcnosti, budúcnosti pozhovárať, alebo či by ste mohli pripraviť správu o takých tých systémových rizikách, napríklad pracovný čas a emisie. Je tu niekoľko nových štúdí, ktoré poukazujú na prepojenie týchto dvoch tém. Napríklad, keby Európania ročne pracovali toľko isto ako Američania, tak by sa naše emisie zvyšili o 20 Takže ako sa postaviť k tomuto? Legislatíva v iných oblastiach než životné prostredie má tiež vplyv na environmentálne otázky. To sú otázky, ktoré zatiaľ neboli dostatočne rozpracované v štúdiách, dostatočne na to, aby sme mohli prijať informované rozhodnutia. Čiže tu máte tabulku, tam sa hovorí o raste a efektívnom využívaní zdrojov. Tam hovoríte, že pokroky sa dosiahli, ale ešte nie sme tam, kde byť chceme. To sú tie veľké otázniky spojené s klimatickými zmenami, podľa mňa. Madame Maglid, si vous voulez bien répondre à ces... Pani McClade, odpovedzte prosím na prvé tri otázky a potom budeme pokračovať s ďalšími troma otázkami. Chris, ty si položil veľmi ťažkú otázku, na ktorú nemám odpoveď, ale chcem iba povedať, že sme samozrejme identifikovali neto príspevok Európy a vidíme, že náš podiel toho, čo konzumujeme, E, to, sa, to, čo exportujeme, to musíme naozaj započítať. Pracujeme na tom, ale zatiaľ nemôžem e, povedať, že celkový príspevok je nula. My skúmame obchodné toky v hlavných e, oblastiach produkcie a určite dáme onedlho aspoň prvý náčrt toho, ako to vyzerá, aké sú čísla. Pokiaľ ide o stúpajúce hladiny oceánov, áno, myslím, že špecifická žiadosť, keby ste ju dali, tak by si to našlo cestu k nám, ak to bude zapadať do eh, celej eh, zdrojovej efektívnosti tak eh, budeme mať motiváciu pracovať na to s krajinami v rámci Eurostatu. Pokiaľ ide o stúpajúcu hladinu oceánov, no ja by som ťa mohla zobrať na nejaké miesta, kde by si naozaj bol počlenky vo vode. Vidíme eh, tu určité signály. Je jasné, eh, že je dôležité, kde sa nachádzate v Európe, pretože sklon je všade iný, napríklad Eh, v Škótsku to možno nebude v regióne Pivot, ale napriek tomu vidíme už teraz, že strácame časti eh, pobrežia. To sa zhoršuje aj extrémnymi búrkami, čiže naozaj už máme, už vidíme, že existujú dôkazy o tom, že, sa, eh, že stúpa táto hladina oceánov a že zasahuje slaná voda na niektorých miestach. Ako súčasť nášho adaptačného programu e, v našom zhromažďovacom e, stredisku robíme mapu takých zraniteľných miest. Máme dôkazy a monitorujeme stúpajúcu hladinu oceánov. Máme sieť e, po celom svete, najmä v prístavoch európskych. Čiže máme naozaj presné údaje a presné projekcie. Ale E, samozrejme, že závisí to všetko od e, tie naše data od rozšírenia lososa. Chcem povedať, že často tu sedím a pracujem so spravodajcami a ešte stále e, vidíme, že tu nemáme prepojenie, ako merať pokrok, keď existuje legislatíva. My robíme také e, zhrnutie indikátorov, máme obrovský rozsah indikátorov a máme veľa vedomostí, informácií, ktoré sme zhromaždili, ktoré sú indikátory, ktoré sú formálne požadované, ale nie mm, vždy sú to odpovede na tie otázky, ktoré my alebo vy kladieme. Čiže je, veľkou, je veľmi dôležité e, pre nás, aby sme vedeli, čo chceme merať a navrhli sme, boli by sme radi, keby ste nás podporili, aby existoval rozsiahlejší systém započítavania, aby sme mohli hovoriť otvorene o rozsahu a o kvalite napríklad biodiverzity, vody a pôdy, tak by sme, aby sme mali spôsob merania dopadov na tieto zdroje. Či už to budeme robiť cez Eurostat alebo cez e, štatistickú metodiku OSN pre environmentálne účtovníctvo. Obidve, obidva spôsoby môžeme využiť, ale samozrejme závisí to aj od vás. Vy by ste mohli ako zákonodarcovia požiadať o to, pretože to by e, posilnilo ten e, systém podávania správ a aj by ho e, sprehľadnilo. Pokiaľ ide o hospodárstvo a konkurencieschopnosť, diskutujeme aj o otázke HDP a ten e, set e, indikátorov, e, ktorý sa snaží sledovať diskusiu toho, čo sa deje mimo HDP, tak chceme zapracovať aj efektívnosť environmentálnej legislatívy. My sme spolupracovali so sieťou environmentálnych agentúr, e, zrealizovali sme e, sériu analýz, ktorá ešte nie je zverejnená, kde sa skúmalo, koľko stojí implementácia veľkých zákonov, ako napríklad rámcová smernica o odpadovej vode a tak ďalej. A len aby som načrtla, na začiatku sú obrovské e, investície a potom sa začne zvyšovať aj kvalita. Čiže musíme robiť viac e, z iných e, sektorov, ak chceme viac investovať do implementácie a do e, zlepšenia, aby to malo väčšie dopady na kvalitu. Voda je napríklad ovplyvnená polnohospodárstvom, to, čo sa nachádza v pôde, pesticídy a tak ďalej. Ale investície veľké sa robia v oblasti vody. Myslím si, že by sme tam mohli nájsť veľmi zaujímavé čísla, a môžeme o tom hovoriť v oblasti toho, čo sa deje mimo HDP, čiže hospodárska aktivita a nákladová účinnosť. Pokiaľ ide o chemikálie, chcela by som povedať, že máme síce REACH, ktorý je silným nástrojom a máme takisto prioritné látky, ale napriek tomu chemikálie sa dostávajú do životného prostredia obrovskou rýchlosťou a naozaj karcinogény, ale aj farmaceutické produkty a e, lieky sa dostávajú do vôd. Keby sme e, ceny vôd zapracovali do e, zdrojovej efektívnosti, musíte dať do systému veľa vody, aby sa to rozriedilo. Myslím si, že legislatíva o chemikáliách sa musí vnímať v kontexte toho, čo iné robíme pre životné prostredie. Mali by sme sa skôr zamyslieť nad zdrojmi chemikálií a nie tak nad cieľmi. Skôr by sme sa mali zamýšľať nad možnosťami e, substitúcie toho, prečo určité chemikálie využívame prednostne. Napríklad vo Švedsku lekári dostávajú alternatívy liekov, ktoré majú environmentálne označenie a ak e, dva lieky majú rovnaké medicínske účinky, tak potom mm, majú používať ten liek, ktorý je e, vhodný, lepší pre životné prostredie. Ja by som veľmi uvítala, keby sme viac e, rozprávali diskutovali o e, chemikáliách a o tom, aká legislatíva by bola e, primeraná pre ne. Potom, pokiaľ ide o to oddelenie a skleníkové plyny, keď si vezmeme dopravu, jedna oblasť, ktorá je kritická, je máme, e, možno v roku 2050 fosílne paliva nebudú zdrojom našej energie a a možno už zvládneme prechod napríklad na elektrifikované vozidlá, ale máme tu ešte železničný e, systém. Existuje veľa priestoru, kde by sa to dalo využiť, tak ako sme e, to urobili napríklad v oblasti leteckého e, priemyslu s e, lietadlami, s priestorom v lietadlách aj e, železničná oblasť je tak, môžeme využiť e, priestor v Európe, ale má to efekty na biodiverzitu, na zdroje a iné veci. Myslím, že e, žiadna oblasť nemôže ostať nedotknutá ochranou alebo poškodzovaním životného prostredia. Aj keď niektorý sektor vyzerá ako čistý, musí sa využívať efektívne. Čiže oddelenie e, znamená aj to, že musíme sa vzdať niektorých našich posvetných kráv. Pani predsednička, dám teraz slovo kolegovi. Pokiaľ ide o tie chemikálie, Mali sme správu o e, farmaceutických produktoch a ukázalo sa, že pokiaľ ide o legislatívu, dobre e, riadime alebo zvládame e, lieky, ktoré nie sú už používané, že sa dajú bezpečne zneškodniť, ale väčšina problémov pochádza z toaliet, ak to tak môžem povedať. A tu vyvstáva otvorená otázka, ako je to s zariadeniami na čistenie odpadových vôd. Aj najefektívnejšie čističky nie sú schopné zachytiť tie farmaceutické látky, ktoré sa dostávajú do vodných tokov. A samozrejme je tu otázka, kto by mal za to e, zaplatiť. Pokiaľ ide o zjednodušovanie, skutočná diskusia sa e, realizuje Teraz nadvezujem na to, čo e, povedala Jacqueline o sieti environmentálnych agentúr. Realizuje sa to medzi agentúrami na ochranu životného prostredia a sektorálnymi aktérmi. A tu um, sa snažia aj agentúry pochopiť, ako čo najlepšie interpretovať, čo sa od nich e, žiada a potom je tu dodatočný problém, ako to komunikovať aktérom v sektore, ktorí nie sú ani experti, ani zodpovední za implementáciu legislatívy. A táto sieť EPA využíva niektoré zaujímavé možnosti. E, stavia na tom, čo sme už e, urobili na diskusiách s e, ministerstvami životného prostredia v rôznych legislatívnych postupoch. Ďakujem. Judith. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem pani McLeod, že ste sa tak rozsiahlo vyjadrili. Pozerala som sa na uh, správu z rýchla a vy ste spomínali, že potrebujeme lepšiu účasť zo strany Európanov a musíme udržiavať naše ekosystémy a zdroje a musíme vytvoriť nové a inovatívnejšie riešenia pre zdroje. Ja plne súhlasím s týmto, ale inovácie vnímame ako technické riešenie väčšinou na väčšie problémy spoločenské zmeny ale často nestačia technické riešenia a musia to byť zmeny v správaní. V konečnom e, dôsledku to nevyrieši nejaký high-tech produkt. Myslíte si, že by sme mali v rámci politiky inovácií e, zohľadňovať aj sociálne inovácie, zmenu správania alebo nejaké veci, aby sme ovplyvnili správanie spotrebiteľov, pretože to je dôležité pre naše zdroje. Informačné e, kampane nebudú fungovať. Potrebujeme iné spôsoby, ako e, získať pozornosť ľudí, aby sa ich správanie zmenilo. Takže aké riešenia? Secreton. Thank you very much. And, uh, like also... Ďakujem a ja chcem privítať pani McGlade. Chcem položiť e, veľa otázok, ktoré sa týkajú lesov, ale zajtra máme vypočutie, ako vedia všetci kolegovia, o, e, adaptácii na klimatické zmeny. Aj tam sa pani McGlade vyjadrí. Takže Európska environmentálna mm, kancelária o reforme CAP Reforma CAP, reforma spoločnej polnohospodárskej politiky bude veľkou príležitosťou e, na zavedenie pladie pre služby ekosystémov. E, musíme e, sa pozrieť aj na zásadu nielen znečisťovateľ platí, ale aj príjimateľ platí. Niektoré regióny v Európe, mestské oblasti E, budú dostávať platby, čiže budeme musieť definovať, čo sú vidiecké oblasti a mestské oblasti. Ja by som chcel vedieť, kedy dostaneme e, nutné údaje, ktoré potrebujeme na začastie takéhoto systému a ak ich nedostaneme, čo treba robiť. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, Jackie, ešte raz za tú prezentáciu, ktorá mi ušla práve kvôli tomu, že som meškal. Ale nemal som bohužiaľ žiadnu predstavu o tom. Možno opäť hovorím, že určite to muselo byť výborné, ale len veľmi stručne k stave životného prostredia. Samozrejme, máte toľko inšpirácií pre ďalšie nové myšlienky, takže dovolte mi zo pár z nich s vami zdieľať a uvidíme, ako sa posunieme dopredu, pretože to je rozhodne dobrý kus práce. To nám hovorí, kde sme teraz, aký je stav a zároveň veľmi jednoznačne nám dávate aj um, istú indikáciu hľadom tých hlavných tém do budúcnosti. Ale Samozrejme, teraz potrebujeme vytvoriť isté prepojenie s politikami, ktoré e, predpokladáme alebo ktoré pripravujeme v rámci Európy. A je naozaj veľmi veľa rôznych politik a stratégií, ktoré nás budú čakať

EEA nám no, v tomto smere môže rozhodne pomôcť, najmä pri pomoci, ako vytvoriť dobré e, formy legislatívy. Keď napríklad hovoríme o reforme SPP, e, nechceme, aby ste nám hovorili napríklad o základnej podpore príjmu farmárov, to nepotrebujeme, ale to, čo potrebujeme vedieť, je otázka udržateľnosti e, potravinovej výroby. To je samozrejme jedna z tých, jeden z tých kľúčových cieľov SPP a celé reformy SPP. A práve v tomto smere udržateľnosť potravinovej výroby je veľmi dôležitá pretože to je naozaj veľa informácií, ktoré EEA má. Tie by mali byť skonsolidované, zosúladené, tak aby sme dokázali reformu tejto politiky urobiť lepšie. To isté platí aj pre politiku súdržnosti. Vidíme, že aj tu e, európske kohezné politiky budú prehodnocované a určite ich budeme, dúfam, aj trochu meniť. A preto je otázka, čo myslíme regionálnym rozvojom a čo myslíme zosúľaďovaním, e, alebo tak klimatickým zosúľaďovaním environmentálneho rozvoja a regionálneho rozvoja. Čo presne tým myslíme? Čo to znamená, keď to budeme zavádzať takéto, um, takéto mechanizmy? Čo to bude znamenať, keď zavedieme vlastne klimatické ciele aj do oblasti regionálneho rozvoja? Takže v tomto smere vaša pomoc môže byť veľmi užitočná. To isté platí aj pre politiku vedia výskumu. Tu budeme diskutovať o nových rámcoch. A opäť tu jeden z, jedna z tých hlavných tém, ktorá aj tu boli spomenutý, spomenuté, je efektívne využívanie zdrojov. Čiže čo presne tým myslíme? Opäť vlastne aká môže byť úloha Európy v tejto oblasti. No a teda to sú také zacielenejšie výskumné aspekty na niektoré z tých eh, tém, ktorým budeme čeliť. To by bolo rozhodne veľmi nápomocné. Rovnako ďalšia oblasti by mohla byť EA veľmi nápomocná a to je práve, aby minimálne komisii pomohla byť viac koherentnou. Zajtra eh, bude uverejnené oznámenie o surovinách, ten náčrt, ktorý som čítal, sa sústreduje hlavne na to, ako zabezpečiť, že na našom kontinente budeme mať viac e, surovín na výrobu, ale to je viac geopolitická správa. Opäť vieme, že vlastne v decembri mala výjsť aj správa o efektivite využívania e, surovín. A tu by malo byť isté prepojenie, mali by sme to mať vlastne efektívne využívanie zdrojov a celková politika surovín. Takže opäť to je veľmi dôležité. Ďalšia otázka, ako zabezpečiť ďalšiu koherenciu. V septembri, e, decembri bude vytvoriť, e, vytvárať Európska komisia správu o biologickej e, ekonomike, biologickom hospodárstve. Budeme hovoriť o palive, o efektívnom využívaní biomasy a práve tu by ste do toho mohli vstúpiť. To môžeme používať pre, pre, v lekárstve, pre tvorbu e, e, potravín, pre zabezpečovanie energie e, a tak ďalej. Ale zatiaľ máme len jasné ciele v oblasti energetiky a to je ten najneefektívnejší spôsob, ako, sa, ako využiť biomasu. Takže aj tu sa musíme na to pozrieť vlastne bez väčšieho odstupu. Keď sa pozrieme na celú túto oblasť, tak tu nám práve EEA môže rozhodne veľmi pomôcť, pretože nám pomôžete spojiť suroviny, e, efektivitu využívania prírodných zdrojov a čosi, čo by sme mohli nazvať e, hospodárstvo postavené na biozákladoch. Som veľmi rád, že ste sem dali aj tú globálnu kapitolu. Milujem globálnu kapitolu. E, ale to, čo nie je úplne zrejmé, je to, aké dopady budú mať európske politiky na tretie krajiny. Je to tu stručne spomenuté, ale ak diskutujeme o zmenách politiky, tak väčšinou, najmä v Európe, keď sa pozrieme napríklad na dopadové štúdie, vždy sa pozrieme len na dopady v rámci Európy, ale dopady týchto politík pre krajiny mimo Európy, napríklad tu hovoríme o oblasti obchodu, o dopade na biodiverzitu, o emisiách, tu EEA by rozhodne nám, nám ako politikov mohlo pomôcť, aby sme jasnejšie vedeli určiť dopady týchto politik, pretože častokrát na to politici zabúdajú. To je len niekoľko nápadov, ktoré boli naštartované touto správou. Ešte raz za ňu ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Možno by ste mohli odpovedať na tieto tri otázky. Pán Skolasis si žiadal slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vynikajúce otázky a priestor pre veľa diskusie. To, čo vidíme v týchto behaviorálnych zmenách o zmenách správania. To je opäť veľmi špecifický bod. A tu sa vraciame k tomu, čo spýtal, čo, o čom hovoril Carlos, o pracovnom čase, ako dokážeme lepšie vlastne využiť, e, alebo ako dokážeme lepšie pracovať s tým, čo sú hlavné aspekty tejto správy. Okrem toho, že máme tie veľké a prestížne projekty, musíme pracovať aj tam, kde dokážu občania prispievať sami. Um, sú tu, sú tu veci, ako dokážeme napríklad organizovať náš pracovný život, našu mobilitu, riešenia v oblasti um, dopravy a tak ďalej. A tu vidíme, že občania, predovšetkým lokálne samozprávy, musia chápať napríklad uh, problematiku mobility a urobili sme istú prácu, ktorá veľmi komplexne ukazuje, že ľudia veľmi radi budú zvažovať zmeny v rámci lokálnych riešení, ale sú menej ochotní eh, napríklad robiť kompromisy v oblasti diaľkovej cesty, takže napríklad keď ide o, o, o cestovanie a tak ďalej. A práve preto to, preto, preto to chce uh, preto to chce vlastne, aby sme reagovali na tieto riešenia v oblasti mobility. Takže v rámci všetkých týchto sektorálnych otázok rozhodne tu je e, vlastne lokálna a bezprostredná odpoveď, ktorú by sme mali dať do rúk lokálnym administratívam a samotným občanom, aby sme zabezpečili takéto zmeny v správaní. A to, čo hovorila aj Den e, skôr, to len počiarkuje tá cena nekonania je príliš vysoká. Dánsko napríklad, keď Dánsko pripravovalo svoju odpoveď na klimatické zmeny, aby sa, aby sa oslobodili od fosilných palív, tak veľmi vážne zvažovali myšlienku, že keď idete keď idete tam alebo naspäť vlastne, tak hľadáte politiky, ktoré na seba navzájom nadvezujú a nevytvárajú sociálnu nestabilitu. Takže musíme vlastne kombinovať malé kroky s veľkými krokmi. Nemali by sme robiť len veľké priepasné skoky v rámci systému. A existuje to riziko, keď si vypočúvame niektoré e, diskusie najmä v oblasti transportu a energetiky, napríklad um, zmeny v cenách by spôsobili vlastne zmeny vo využívaní zdrojov, ktoré by boli oveľa prudkejšie ako postupné graduálne zmeny v rámci 20-30 ročného obdobia. A práve preto je vlastne vlastne súlad politik, je, preto je súlad politik veľmi dôležitý. Musíme kombinovať, kombinovať systematické zmeny eh, s drobnými zmenami. A to je práve tá debata, ktorá sa otvára teraz o reforme SPP, eh, o potravinovej bezpečnosti, reforme vlastne podpory pôdy a pestovania. Vidíme, že tu je veľká miera neistoty, ktorá sa otvára s reformou SPP, pretože to, čo sa snažíme zabezpečiť, je udržateľná výroba potravín. Keď napríklad rozmýšľame na našou, nad našou eh, uhlíkovou stopou, tak veľmi veľa, veľká časť je spojená s tým, ako e, vyrábame svoje potraviny, ako ich importujeme. Keď to prepojíme s tým, či dokážeme lepšie využiť napríklad produktivitu pôdy a nebudeme zbytočne zvyšovať naše využitie e, pôdy, ktorá je už možno príliš vysoká, pretože máme príliš veľkú cenu na strane biodiverzity a príliš nízke zisky na strane tvorí potravín. Vidíme veľmi malé potenciály pre zreformu SPP. Na jednej strane nevyhnutné zabezpečiť adekvátny príjem pre farmárov, um, a tam to vlastne skladáme z viacerých kombinácií. Je to kombinácia ceny na trhu, čiže farmári by mali pestovať uh, potraviny blízko k mestám, kde vieme, že je veľa produktívnej pôdy a mali by sme to kombinovať s farmármi, ktorí majú menší prístup na trhy, ale zároveň e, skutočne úprimne e, robia veľkú službu verejnosti tým, že sa starajú o pôdu, udržujú vlastne kvalitu života a istý, istý charakter vidieckej krajiny. E, poznáte to oznámenie, je tam tá možnosť 2 a 3. Vlastne tam hovoríme o trojke, ktorá je taká radikálna a 2 je taká postupná. Vlastne tam hovoríme o tom, čo je mal byť ten adekvátny príjem. To, čo tu chceme vlastne poskytnúť, je kvantifikovateľ zretelný dôkaz, ktorý bude hovoriť, že Mali by sme vytvoriť priestory pre adekvátne územné plánovanie, tak aby sme dokázali optimalizovať využívanie úrodnej pôdy a zároveň lepšie využili kapacitu pre biodiverzitu. To je niečo, na čom by sme dokázali spolupracovať a tu by sme dokázali poskytnúť aktuálne informácie. A rozhodne eh, sa k tomu vracia aj téma vody a kto má z toho zisk z takýchto zdrojov, alebo kto využíva takéto zdroje. To je tá myšlienka, ktorú už máme a to by zároveň napríklad riešilo aj otázku biomasy v oblasti energetiky, pretože biomasa je e, iba čiastkovou náhradou a stále to je čosi, čo za, vlastne využíva istý priestor a za, zabera istý priestor. Takže to je iba jedna z tých e, alternatív, ktorú majú v rukách lokálne samozprávy. Rada by som teraz e, dala slovo Žakovi, ktorý bude hovoriť aj o Um, príjemcoch a o tom uh, vlastne ako lepšie načasovať tie ekonomické odpovede a odozvy, ktoré môžu byť nápomocné, keď hovoríme o politike do budúcnosti. v našom eh, vlastne účtovnom, účtovnej práci skúmame viacero vecí. Eh, na jednej strane napríklad skúmame dopad, eh, globálny dopad európskych politik. Tam sme skúmali, čo čo je vlastne E, tá pôda, ktorá je, e, ktorá je vlastne v rámci tých 144 najčastejšie obchodovaných e, polnospodárských produktov a pôdy, takže tam hovoríme o perspektíve využívania pôdy. Odpoveď je, že čistá závislosť od Európskej únie, teda Európskej únie je na zhruba 1,6 milióne hektárov pardon, 1,6 milióna hektárov, to je tá, ten výmer pôdy, na ktorom sme závisli. To je vlastne taká tá, takéto fyzické spočítanie. Keď hovoríme o monitoringu, tak tam sa to bude vyžadovať možno e, ďalšiu reflexiu, ako to spraviť. V každom prípade tí, čo spomenuli otázku o dlhodobom e, spoliehaní sa tohto regiónu, e, takisto by sme hovorili o ekologickej stope, E, tie čísla, ktoré sú vytvorené Organizáciou pre ekologickú stopu, e, ktoré vychádzajú zo západného pobrežia USA. Je to veľmi kredibilná, dôveryhodná metóda, ale nie je to úplne účelové, najmä keď hovoríme o tom dialogu, ktorý prebieha v rámci Európy. Takže keď rozmýšľame nad týmto bodom a vytvárame asi, alebo vytvoríme našu vlastnú, vlastnú kapacitu pre, pre sčítavanie tejto biologickej stopy. E, ďalej, čo sa týka toho, ako si uh čítania, tak očakávame e, tabulku za celú Európsku úniu 27, ktorá bude skúmať e, kľúčové e, environmentálne parametre, čiže emisie skleníkových plynov, úniky materiálov, využívanie prírodných zdrojov a tak ďalej. A to vlastne využíva veľmi zaujímavú možnosť, najmä v kontexte toho, aby sme zistili, kto má zisk z využívania, kto, kto zarába na využívanie prírody, pretože v rámci hrubého domáceho produktu tie primárne sektory ako polnohospodárstvo, rybolov a lesníctvo majú len zhruba 2-3% podiel e, v rámci celej EU27. Ale keď naozaj rozmýšľame nad tým, kto využíva e, vlastne výrobky rybolovu, lesníctva a polnohospodárstva e, v rámci ďalšieho spracovávania a predaja, tak potom dostaneme oveľa širší, širší obraz a uvidíme vlastne, aký benefit e, to má pre prírodu a pre hospodárstvo. Urobili sme prieskumnú prácu a vlastne zistili sme, že skutočné benefity sú zhruba trikrát také veľké ako to, čo sa zachytí v rámci indikátorov HDP. Môj vlastný pocit je, že to dokonca je ešte podhodnotené. Keď sa pozrieme na túto novú tabulku, ktorá sa teraz vyrába, tak uvidíme, kto skutočne zarába na, v rámci hospodárskeho reťazca na týchto výrobkoch a na využívaní prírodných zdrojov. pani Makavananu. Linda, nech sa páči. Nechcel som zapýtať otázku len k téme farmaceutických výrobkov. E, musel som výjsť von, bohužiaľ e, treba povedať, že farmakovigilancia je veľmi dôležitý prvok legislatívy. Žiadame Európsku komisiu, aby vytvorila správu o tom, akým dopad majú e, lieky na životné prostredie. Je to, tak našla som k tomu aj úryvok textu. Hovorí, nie je tu žiaden termín, ale je to pre tých, ktorí by chceli vedieť, že vyzvali sme komisiu a možno teraz by som chcela, aby nám komisia povedala, čo, o tom, čo s tým budú robiť, či majú kontakt na environmentálnu agentúru, ktorá by mala spustiť ten proces v tejto, v tejto práci. Vyžaduje si to, aby sa aj členské štáty zapájali. Takže áno, mali by sme sa zabezpečiť, aby sa tak stalo, pretože už na to máme právny základ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Vittorio Prodi. Ďakujem pekne. A som naozaj veľmi rád, že tu máme pani rieťovku agentúry medzi nami. Keď sa pozrieme na pripravovanú reformu SPP, ktorá bude zohrávať eh, veľmi dôležitú úlohu v rámci celej tejto témy, najmä keď hovoríme o zdieľanom spoločnom kapitále. A rovnako, keď sa pozrieme na príspevok, ktorý SPP môže vytvoriť pre zlepšené životné prostredie alebo pre zlepšenie životného prostredia, chcel som, chcel som sa dotknúť otázky ochrany pôdy. To je stále pomerne oblasť mnohých snách, pretože smernica o ochrane pôdy ešte stále je braná ako rukojemníka v mnohých krajinách. A nemyslím si, Nemyslím si, že to je správne, pretože pôdu treba považovať za nedostatkovú, nedostatkovú surovinu. Má to svoje veľké dopady na globálnej úrovni a tie musíme mať na pamäti. A práve preto vlastne to odôvodňuje, alebo teda to si vyžaduje e, politiku ochrany pôdy, najmä keď sa pozrieme na nové výzvy, ktoré vyplývajú z klimatických zmien. Napríklad vidíme, že e, dažde sú oveľa intenzívnejšie v tomto období. Rovnako je faktom aj to, že ľudia sa budú musieť prispôsobiť na tieto nové zmeny. Takže bude veľmi dôležité, aby sme dokázali vodu správne využívať, správne, správne ju transportovať, tak aby sme sa vyhli eh, zbytočnej erózii pôdy. To všetko sú teda veľmi dôležité prvky a témy. a práve preto je nevyhnutné, aby sme vlastne išli e, priamo na polia, aby sme v podstate robili tú nevyhnutnú údržbu a zároveň je nevyhnutné, aby sme využívali obnoviteľné zdroje energií. V prípade pôdy tu je rovnako aj otázka reziduí. A v tomto smere treba spomenúť aj reziduí z lesov lesy rovnako treba vlastne uchovávať a, za, a vlastne e, zabezpečovať istú kvalitu. E, máme tu stále väčšie riziko lesných požiarov. E, sú to vlastne obrovské objemy biomasy, ktoré dokážeme získať z lesov a dokážeme ich využiť. A práve preto by sme tu mali naozaj zabezpečiť konzistentné, konzistentné konanie, tak aby sme zabezpečili to, že zber a, vlastne a výroba biomasy je robená, robený konzistentným spôsobom, pretože to je veľmi dôležitý zdroj a môže to byť tvoriť významný, veľmi dôležitý príspevok k tomu, aby sme sa dokázali prispôsobiť klimatickým zmenám. A teda musíme vytvoriť systém pre zber biomasy. A zároveň potrebujeme systém pre udržiavanie, zabezpečovanie vodných zdrojov, tak aby sme zabezpečili to, že sa, že sa vyhneme erózii pôdy a zároveň zároveň um, budeme môcť využívať viaceré eh, väčšie, bočné kanály, riečne toky, tak aby sme dokázali vytvoriť akýsi kolobeh, neustály kolobeh a zabezpečili neustálu a plynulú obnovu pôdy. To je podľa mňa veľmi dôležité. A to všetko už bolo navrhované, okrem iného, teda v tejto správe a preto si túto správu veľmi vážim. Som naozaj veľmi rád, že toto je všetko v správe zachytené. Ďakujem pekne a teraz profesor Skulos. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Rád by som vám poďakoval za pozvanie na to, aby som sa mohol zúčastniť a zároveň vystúpiť na tomto stretnutí. Toto stretnutie nie len na to, aby sme kladli otázky, ale aby sme vás aj informovali ako politických zástupcov. Ako váš zástupca vo výbore a v dozornej rade som tu s svojím kolegom pánom Hozbekom. keďže mám eh, tú čest zastupovať vás od, eh, od vytvorenia agentúry, musím povedať, že táto správa, táto konkrétna správa nie až taká optimistická v tom, že by prenášala nejaké dobré správy. V podstate je to, nie je to ani čierne, ani biele, je to tá bežná šedá, ale rôzne stupne šedej. A, a je to akási mozaika. Čo je tu nové? a čo, čo treba oceniť, predovšetkým z pohľadu parlamentu, je charakter tejto správy. Začali sme správ, so správou, ktorá v podstate iba zachytávala súčasnú situáciu s istými vysvetleniami. Posúvali sme sa smerom k analýze a syntéze a teraz sme vo fáze posudzovania, kde sa snažíme nielen pochopiť ten fenomén alebo tie symptómy, a zároveň sa snažíme pochopiť aj vlastne tie hlavné príčiny a zdroje týchto zmien. A to je veľmi dôležitý, veľmi dôležitý bod. Samozrejme neviem, a kam až dokážeme zájsť s tými prostriedkami a možnosťami, ktoré agentúra má. Hovorím o tom práve preto, lebo úspech agentúry a táto dobrá správa by sa nemala stať pascov. Mám pocit z diskusí, ktoré tu prebehli, že možno žiadame od agentúry príliš veľa vecí naraz. Na jednej strane chceme, aby, aby usmerňovali politiky na najvyššej úrovni tu, zároveň aby odpovedali komisii na politiky, ktoré nemusia byť nutne koherentné, no a zároveň by mali by usmerňovať krajiny smerom k implementácii. A to rozhodne je veľmi veľká náročná úloha. A myslím si, že agentúra to naozaj robí, snaží sa skutočne zabezpečiť e, rovnováhu medzi týmito požiadavkami. Na to nesmieme zabúdať, najmä keď e, upravujeme budúcu prácu agentúry. A zároveň, čím viac analýzy do toho, analýzu do toho prinášame, napriek vynikajúcej báze, na vynikajúcom východisku, ktoré máme v rámci AO sieti, e, tak e, je to stále agentúra pre ochranu životného prostredia. To je práve to východisko, ktoré máme. Teraz sa posúvame na, do teritória, kde si musíme požičiavať prvky e, zo všetkých ostatných organizácií a inštitúcií. A robili sme tak už úspešne až do posiaľ. No a práve tu je veľmi dôležité. Veľmi dôležité pre parlament, aby parlament poskytol nutné prostriedky a zároveň, aby parlament dal aj jednoznačný mandát. Pretože žiadame, o organiz- žiadame aby to bola organizácia, ktorá prináša nielen štatistiky, ale aby robila analýzu a aby pre nás robila to posúdenie. A musíme to pochopiť, ak toto naozaj je úloha úloha agentúry a je to ten hlavný mandát vyžadovať od ostatných inštitúcií, tak aby sme mali koherentný pohľad, všetky tieto štatistiky, ktoré nám sú dorúčené, eh, sú nevyhnutné preto, aby sme túto prácu robili. A to nebolo zabezpečené, takže to je naozaj veľmi dôležitá téma. Ak chcete, ako to už bolo navrhované alebo naznačované, ak parlament chce, a to je naozaj podľa mňa veľmi dôležitá vec pre agentúru, ak chceme spájať environmentálne dáta s e, ekonomickými štatistikami, tak tu máme napríklad v oblasti demografie, v oblasti zdravia, musíme mať oveľa viac prostriedkov, oveľa viac mandátov, tak aby sme dostali tie informácie, ktoré potrebujeme od relevantných európskych agentúr. A to je veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorú som chcel povedať ohľadom toho rámca, je tá, že e, pracujeme aj, a pracovali sme aj pred príprave tejto práce, tejto správy v istej úrovni abstrakcie, čo nie je vždy nutne pochopené zo strany administratív. A to práve preto, že sa spoliehame na akéhosi prostredníka, ktorý eh, bude ukazovať, ukazovať subregionálnej a lokálnej úrovni, ako eh, by mohli integrovať tieto prvky, akým spôsobom môžeme skombinovať odlišné politiky. Ak to chceme spraviť, tak e, musíme pracovať s vašimi usmerneniami. Musíme vlastne mať e, budovanie kapacít nielen v tretich krajinách, ale aj v Európe. Musíme vlastne budovať kapacity e, medzi národnými a lokálnymi orgánmi a zároveň si vyžaduje veľmi dobré vzdelanie na všetkých úrovniach. Pretože sa dostávame do obdobia, do éry, do konkrétneho obdobia, v rámci ktorých sila už nedokážu e, viac zabezpečovať tieto informácie e, a ľudia už jednoducho nemajú e, tréning, aby to dokázali robiť. Musíme to dobehnúť, pretože ďalšia správa už nebude taká optimistická. A to je práve moje, moja predpoveď. Jednoducho sme v prechodnej fáze, v rámci ktorej sme začali diskutovať o všetkom a nepochopili sme nič. A to je naozaj veľmi, veľmi nebezpečné. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby agentúra dostala mandát a zároveň prostriedky a usmernenia, tak aby sme dokázali robiť viac. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz pani Meglade e, na záverečné slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým za otázky a stručne, ak dovolíte, pán Prody. Áno, samozrejme, že pôda je cenným zdrojom, ekosystémom, ktorý je súčasťou tých diskusí o efektívnom využívaní zdrojov, pretože pôda, biodiverzita a tak ďalej sú všetko veci, ktoré spolu úzko súvisia. Áno, ako vravíte, eh, trošku nás blokuje situácia, e, pokiaľ ide o diskusiu okolo smernice o pôde. My sa budeme snažiť komplexne načrtnúť túto problematiku s krajinami spolu s programom GMES, aby sme to zmenili. Po 7 rokoch môjho fungovania v agentúre sme dospeli k prelomom prelomu s e, e, geografmi, e, ktorí teraz sú ochotní digitálne distribuovať svoje mapy, takže kde je vôľa, tam je aj cesta. To isté platí aj pre lesy, znova efektné využívanie zdrojov, fixovanie sa na jeden zdroj, to môže mať naozaj Eh, mnohé negatívne dopady. Takže ešte raz ďakujem všetkým za zaujímavé otázky. To, čo povedal pán Skulos, som si poznačila. Ešte úplne na záver dopady, eh, vplyvy európskej legislatívy. Sú dôkazy o tom, že je tu legislatíva, eh, ktorá je vo všom dodržiavaná. Ale EMAS a ďalšie oblasti, tam vidíme veľké snahy Európy o prípravu legislatívy, e, ktorá však, e, pokiaľ ide o export a pokiaľ ide o konkurencieschopnosť v globálnom, globálnom e, zmysle, nie je adekvátna. Takže na to sa musíme pozrieť zbližšia, kde sú tie bariéry, tie prekažky, ako môže legislatíva posilniť kritéria udržateľnosti, pokiaľ ide o využívanie zdrojov a kde tie problémy si ešte navyšujeme príjmaním úprav, ktoré neprinášajú žiadne konkrétne zmeny. Možno nejaký, nejaká ISO norma je vyhovujúca, alebo možno inde, je, inde, inde by bolo lepšie iné opatrenie. Tak to všetko je potrebné zohľadniť. Ešte raz ďakujem pekne, pani predsednička že sme sa s kolegami mohli zúčastniť tohto vypočutia. Dúfam, že si správu prečítate celú. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Ďakujem pani McGlade, veľmi sa, vám, sa nám páčila e, vaša prezentácia. propose que nous, nous poursuivions. Myslím, že by sme mohli pokračovať. Podľa programu rokovania máme teraz diskusiu o znečisťovaní vzduchu a o emisných právach, výmena názorov s komisiou o systéme emisných práv. Odovzdám slovo o tejto téme pánovi Filipovi François, kým budeme čakať na e, pána Kramera, nášho kolegu. Čiže pán François, máte slovo? Nie, teraz prichádza pán Kramer. Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dobrý, predsedníčka, dobrý večer. Filip François z DGNV Európskej komisie. Venujem sa priemyselným emisiám. V prvom rade chcem ospravedlniť pani Venning, eh, moju šéfku, ktorá tu dnes plánovala byť, ale bohužiaľ zo zdravotných dôvodov prísť nemohla. Chceme sa poďakovať výboru za pozvanie odprezentovať prácu DGNV, pokiaľ ide o hodnotenie dopadov potenciálneho SO2 systému obchodovania, pokiaľ ide o priemyselné zariadenia vo vzťahu k existujúcej legislatívy vrátane smernice o priemyselných emisiách. V úvode vám chcem poskytnúť nejaké základné informácie a o výsledkoch, ktoré vzýšli zo štúdií, ktoré boli vypracované na zákazku DG Envy. Najskôr, prečo vôbec komisia sa venuje možnosti uplatňovať obchodovanie s e, emisiami SO2 a NO pre priemyselné zariadenia. Komisia tie zdroje, ktoré máme, chce využívať efektívnym spôsobom, tak aby sme dosiahli zároveň vysokú mieru ochrany životného prostredia. Takže Našim cieľom bolo práve nájsť takýto nákladovo efektívny spôsob. Samozrejme, preferujeme nástroje vychádzajúce z trhu. Prepracovaná verzia smernice IPPC z roku 2007 a práca na dopadovej štúdii v tejto súvislosti poukázala na to, že emisie SO2 a NO by sa mohli využiť v systéme obchodovania. Malo by to pozitívne vplyvy pre e, ako odvetvie, tak aj pre životné prostredie a verejné zdravie. Koncom roku 2007, keď sme robili túto revíziu, sme dospeli k záveru, že predbežné zistenia je potrebné ďalej zanalýzovať, aby sme pochopili všetky aspekty takéhoto systému, napríklad e, limity a e, udelovanie povoleniek. Preto sme vtedy ešte nepripravili e, nepripravili konkrétnu e, legislatívu v tom čase. Venovali sme sa týmto otázkam, ktoré by takýto systém obchodovania s emisiami mohol mať na životné prostredie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Tieto štúdie sa nachádzajú teraz v záverečnej fáze, umožnili nám hodnotenie vychádzajúce z e, skutočnosti. Tiež sme sa spojili v konzultáciách s všetkými aktérmi. Teraz sme teda v záverečnej fáze vypracovania týchto štúdií, pokiaľ ide o zber a hodnotenie informácií. Chcem zdôrazniť, že sme nehovorili o nejakom doplnkovom systéme, doplnkovej požiadavke, ale že by išlo o nahradenie toho systému command and control, ktorý máme v rámci smernice o priemyselných e, emisiách. To je to tzv. IED. Rád by som toto zdôraznil, pretože to bolo zdrojom mnohých e, nepochopení, pokiaľ ide o tú prácu, o ktorú teraz vykonávame. Obchodovanie s emisiami SO2 a NO by eh, nahradilo požiadavky podľa súčasnej smernice IPPC. Nadalej by to spadalo pod eh, eh, smernicu o priemyselných emisiách pre priemyselné zariadenia. Ostatné časti smernice by teda zostali platné. Teraz detaľnejšie k tým dvom štúdiám. Práce začali v roku 2009. Prvá štúdia bola ukončená v polovici tohto roka, druhá bola takou nadvezujúcou štúdiou a teraz je v konečnom štádiu vypracovania. Venovali sme sa dopadom obchodovania s týmito emisiami na hospodárstvo a životné prostredie. Asi 20 rôznych scenárov sme preštudovali s rôznymi parametrami takéhoto systému obchodovania s emisiami. Tá druhá štúdia, jej cieľom bolo prehlbiť analýzu určitých hospodárskych dopadov napríklad hospodárska súťaž na vnútornom trhu, medzinárodná konkurencieschopnosť a pracovné miesta. Výsledky prvej štúdie, tie máme k dispozícii od polovice tohto roka, poukazujú na to, že obchodovanie s emisiami e, týchto dvoch látok by mohli viesť k zníženiu e, podobného rozmeru ako na základe smernice, ale bolo by to s nižšími nákladmi pre spoločnosť. Teda inými slovami, nižšie emisie než v prípade smernice o priemyselných e, smerniciach za rovnakých nákladov. Štúdia ďalej pokazuje na to, že by tu boli len e, obmedzené dopady, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, ak by boli zachované určité bezpečnostné opatrenia na dodržanie e, hraničných hodnôt. Sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o modelovanie a nástroje. Áno, využili sme tie, čo tie najlepšie, čo sú k dispozícii, ale sú tu určité obmedzenia, preto je potrebné tú analýzu ešte prehlbiť, aby sme sa naozaj mohli spolahnúť na výsledky, s ktorými štúdia prišla. Prvá štúdia ďalej ukázala na to, že rozdelenie finančných nákladov a úspor z takéto systému obchodovania naprieč priemyselnými sektormi a členskými štátmi by do veľkej miery závisela od, toho, od tej štruktúry toho systému, konkrétnej formy toho systému teda ako by sa rozdielovali povolenky, či by to bolo zadarmo, alebo by to bolo formou eh, aukcií, dražieb. Toľko teda k tej prvej štúdii. Druhá štúdia tá sa zaoberala hospodárskymi dopadmi, potvrdila dôležitosť výberu náležitej metódy alokácie, možné využitie príjmov zdražieb, rozdelenie úspor a nákladov medzi jednotlivými sektormi. Tiež tá druhá štúdia poukázala na to, že dopady na EÚ, keby sa prešlo k takémuto systému obchodovaniu, že tieto náklady by boli relatívne nízke, pokiaľ ide napríklad o ceny energii, pokiaľ ide o zisky aj zamestnanosť. Ďalej aktéry boli plne zapojení do tohto procesu v každej jeho fáze. Naozaj prebehla veľmi živá, hĺbková diskusia. Všetky argumenty, ktoré aktéry prezentovali, boli zohľadnené a boli nápomocné pre komisiu pri formulovaní záverov k tejto problematike a samozrejme vítame aj záujem parlamentu o túto tému, hlavne pokiaľ ide o vzťah medzi obchodovaním s emisiami a legislatívou o priemyselných emisiách, ktorá bola nedávno prijatá. Teraz sa teda nachádzame v konečnom štádiu, v finálnom štádiu našich štúdií. Druhá štúdia bude čoskoro ukončená a podľa týchto výsledkov uvidíme, e, ako dopadne rozhodovanie o prechode k takémuto systému obchodovania, ako náhle budeme mať k dispozícii všetky informácie, ako tam budeme chápať všetky výhody a nevýhody tohto kroku, tak príjmeme náložité rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne a samozrejme rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem, pán Kramer. Ďakujem, pani predsedníčka. Príjemný večer. Hlásim sa hneď o slovo, pretože som spravodajca revízie smernice IPPC, ktorú sme práve ukončili a s veľkou pozornosťou pozorujem, že komisia pracuje na novom nástroji, aby znížila znečisťovanie ovzdušia v Európe. A mám celý rad kritických otázok, ale takisto aj stanovisko komisie som pochopil tak, že nie sme teraz na ceste k novému návrhu, ale že sme stále vo fáze, kde sa robia štúdia posúdenia vplyvov a e, skúma sa efektívnosť nástrojov, ktoré si volíme. Hovorím teraz úplne úprimne, že som kritický a skeptický k tomu, čo hovorí komisia. Prečo? Máme v platnosti smernicu o priemyselných emisiách. Nie je to veľký úspech táto smernica, ale stalo nás veľa síly zmeniť túto e, smernicu, revidovať ju a myslím si, že sme urobili veľký pokrok, dokonca to bol úspech, by som povedal. A to preto, lebo možnosť e, odkloniť sa od možnosti využívať najlepšie dostupné technológie sme do veľkej miery obmedzili. Tento nový článok sa musí overiť v praxi, ale bude určite veľa možností aj v Nemecku nájsť nejaké medzery v tejto smernici. Ľudia si nájdu advokátov, ktorí si nájdu odôvodnenia, prečo môže konkrétne zariadenie nevyužiť najlepšiu dostupnú technológiu. Aj zo štátov, ktoré doteraz smernicu IPPC neimplementovali dobre, som počul, že by sme najskôr mali počkať, čo prinesie tento nový zákon. Ten nástroj, ktorý je teraz v platnosti, by sme mali využiť na to, aby sme lepšie presadili tie BAT. Myslím si, že nie je dobré teraz premýšľať o tom, aby sme zavádzali systém hraničných hodnot, pardon, aby sme nahradzovali tento systém iným, pretože by vyvstali praktické problémy a bojím sa, že Komisia EÚ sa nad tým vôbec nezamýšľa. A preto e, chcem teraz položiť komisii otázku, ako funguje systém kde sú definované hraničné hodnoty e, pre priemyselné zariadenie, v najlepšom prípade, ako funguje systém, kde sú definované hraničné hodnoty pre veľké spaľovacie zariadenia paralelne s systémom obchodovania s emisiami. Neviem, ako toto môže fungovať, ako budeme zaobchádzať s členskými štátmi, v ktorých je zákonodarstvo o emisiách tak pokročilé, že platia fungujúce systémy limitov, ktoré sa osvedčili a prečo chceme fungujúci systém nahradiť emisným obchodovaním. Neviem, či si komisia myslí, že by sme mohli zneplatniť národné zákony, aby sme mohli implementovať našu legislatívu. Na druhej strane musíme ale aj povedať, že existujú iné re- regióny na svete, kde majú o, pozitívne o, skúsenosti s obchodovaním s emisiami a sú úspešné najmä preto, lebo sú zorganizované regionálne alebo lokálne. Ak som pochopil komisiu správne, tu pôjde o systém spoločný celej EÚ. A ja by som chcel odkázať na skúsenosti z ETS e, z CO2 nepodarilo sa pridelenia kontingentov prerozdeliť spravodlivo medzi jednotlivými zainteresovanými stranami a členskými štátmi. Prečo by to o, mohlo v tomto prípade fungovať lepšie? Ako môžeme zosúľadiť odlišné východiskové situácie v jednotlivých členských štátoch? Sú tam extrémne rozdiely. Niektoré členské štáty majú už obrovské pokroky, v zákonodárstve niektoré členské štáty neurobili doslova nič doteraz. Nechceme predsa trestať tzv. early actions, tých, ktorí konajú rýchlo. Nechceme predsa tieto členské štáty zavezovať, aby sa vrátili o krok späť aby ho upustili od svojich pokrokov. Komisia v diskusii o smernici IPPC vždy zdôrazňovala, aký dôležitý je integrovaný prístup. My vieme všetci, že pokiaľ ide o priemyselné zariadenia, sú rozličné emisie do ovzdušia, do vody, do pôdy. Tie e, ovz... Emisie do vzduchu sú síce najobjemnejšie, ale len jeden typ a integrovaný prístup znamená, že jeden typ e, znečistenia redukujeme, ale často musíme povoliť iný typ znečistenia. Čiže chcem sa spýtať, či obchodovanie s e, emisiami do ovzdušia je zosúladiteľný s tým integrovaným prístupom? Toto sú moje tri veľké otázky a opakujem, že veľmi dúfam, že Európska komisia nevystrelí príliš skoro, ale že zváži naozaj, aké dopady bude mať systémová e, zmena, ktorú chce robiť v oblasti emisí do ovzdušia z priemyselných zariadení. Ďakujem. Mám štyri požiadavky o slovo. Kryton Arzenis a ďalší. Uzavrela som zoznam rečníkov. K tomuto bodu? Alebo k ďalšiemu? To je bod 7. A my vyvoláme zároveň aj bod 7, ktorý by sa mal skúmať zajtra a ten sa týka takisto emisných práv. A pán Skilakakis, vy ste k tomu spravodajcom a vysledujete tú tému. Pán Grot, čiže každé dve minúty, to je koniec zoznamu rečníkov, pretože máme ešte ďalšiu tému. Kryton Arzenis. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa spýtať komisie, či má nejaké cieľové e, ceny aj pre NOx a či sa domnieva, či, mala, či by mala existovať priemerná cena pre emisie skleníkových e, plynov či už CO2, NOx alebo SO2. A takisto vieme, že došlo k veľkým chybám v ETS. Vieme, že v roku 2009 bol nadbytok povoleniek a chcem sa spýtať, ako sa vyhneme takýmto zlyhaniam, keď zapracujeme NOx a SO2. Ďakujem. Ďakujem, eh, pani Be- Be- Gaber. Ďakujem, pani uh, predsedníčka. Chcem povedať, že je to asi tak, že priemyselné emisie SO2 a NOx uh, klesli v poslednom desaťročí a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať v neposlednom rade aj E, kvôli e, smernici o priemyselných emisiách, ktorú sme schválili. Pravdepodobne tieto emisie e, klesnú NOx o 47 a SO, NOx o 66 Čiže aj mimovládky, aj rôzni iní a aktéry vylož, vyjadrili obavy, pokiaľ ide o nákladovú účinnosť a realizovateľnosť obchodu s emisiami SO2 a NOx. E, mám dve otázky. Čo si komisia sľubuje od, týchto nových, od tohto nového systému obchodovania s emisiami? Akú pridanú hodnotu očakáva um, od tých limitov ja sa chcem spýtať, či to nepovedie k neistote, k dodatočným záťažiam. Teda, na čo meniť systém, ktorý je úspešný, ktorý dokazateľne viedol k zníženiu emisí. Ciele stratégie boli splnené. Nechápem to celkom a tým vlastne sa pripájam aj k tomu, čo povedal kolega Kramer. Ďakujem. Pán Rossi. Ďakujem, pani predsednička. Mám dve otázky na objasnenie. Mám veľké obavy z draženia mm, povoleniek pre emisie, najmä pokiaľ ide o NOx. Nechceme, aby dochádzalo k finančným špekuláciám. V každom prípade sa chceme vyhnúť tomu, aby vznikla burza, ktorá by mm, toto dražila. Nemali by vznikať deriváty, z nejakých predpokladaných hodnôt týchto povoleniek, to by mi naozaj e, sa nepáčilo. Vidíme predsa skúsenosti z poslednej hospodárskej krízy. No a druhá otázka, ako by sme mohli kontrolovať rozhodnutia členských štátov, pretože tu ide o 50 finančných prostriedkov z dražieb a členské štáty by to mali využívať na ochranu životného prostredia, nové energie, energetická účinnosť, boj proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Čiže členské štáty budú určovať, ako sa využije 50 výnosov a musia komisiu o svojom rozhodnutí iba informovať. Alebo Existuje aj tak nejaká možnosť, aby komisia zasiahla do tohto procesu, pretože ešte zostáva zvyšných 50 Ako to vyzerá s nimi? Hm, čo môže s tým členská krajina robiť? Nebude existovať vôbec žiadna kontrola? Ja by som eh, chcel predniesť niekoľko pripomienok. Chcem sa odvolať na skúsenosti mechanizmu ETS doteraz. Najmä v rámci CDM sme boli svedkami problémov eh, s mechanizmom ETS a nie iba v rámci CDM, ale aj v iných oblastiach. A ja takisto viem od e, komisie, že poprvýkrát popisuje, ako bude riešiť problém zodpovedností za e, narušenia trhu, nesprávne fungovanie trhu e, s emisiami. Je to DG pre konkurenciu pre hospodárskú súťaž, ktoré je za toto v prvom rade zodpovedné. Je tu viacero otázok, ktoré sa týkajú tohto systému, ktorý je prispôsobený na obchodovanie, pretože CO2 je globálny jav a je to veľmi vhodný predmet obchodovania. Pokiaľ ide o SO2 a NOx, vstupujú do hry aj lokálne parametre. E, závisí to viac od lokality, ako v prípade CO2. Domnievam sa, že musíme postupovať veľmi opatrne predtým, než e, sa pustíme do takéhoto dobrodružstva. Mali by sme sa pozrieť aj na iné možné spôsoby, riešenia tohto predtým, než eh, si zvolíme systém obchodovania s emisiami. Minimálne by sme mali nájsť riešenia eh, problémov, ktorým čelí ETS, predtým, než sa pustíme do tohto. Ďakujem. Pán Grote? Ďakujem, pani predsednička. Keď e, sme pokiaľ ide o zapracovanie leteckej dopravy do ETS, e, sme rokovali aj tu v parlamente a komisia vtedy povedala, že chce predložiť niečo, e, nejaký návrh o emisiách NOx leteckého priemyslu. Chápem argumenty pána Kramera, Myslím si, že by sme mali pracovať, spracovať jednu vec po druhej. Doteraz nemáme žiaden návrh a ja by som bol rád, aby ste na to zareagovali, pretože s tieňovými spravodajcami sme túto otázku položili už aj písomne. Ako je to s tým spomínaným návrhom? Pokiaľ ide o mechanizmus čistého rozvoja, tam vzniklo k veľkým problémom pri obchodovaní e, s emisnými certifikátmi, najmä pokiaľ ide o HFC 23. E, ide tam o projekt obchodovania s emisiami, ktoré sú škodlivejšie ako CO2. CDM je dobrý nástroj pre udržateľný rozvoj, ale tu e, sa e, tu dochádza k medzinárodnému zdieraniu a ja sa pýtam komisie, čo proti tomu urobíme, aby nevznikali konkurenčné nevýhody pre niektoré podniky a ako vyplníme túto, me, túto medzeru v mechanizme CDM. Ďakujem. Komisia, prosím, odpovedzte čo najstručnejšie. Okay, thank you very much. Um, I'll try to reply to... Ďakujem pekne. Pokúsim sa zareagovať na väčšinu tých otázok. Niektoré sa týkali skôr kolegov, tak sa obrajú Climate Action, takže tie prenechám im. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa toho, ako by fungovalo toto obchodovanie paralelne so systémom e, limitných hodnôt pre emisie, zopakujem, čo už som povedal, naše štúdie sa venovali systému, ktorý by nahradil požiadavku uplatňovať PAT za tieto emisné limity pre tie zariadenia a aktivity, ktoré by boli pokryté obcho- systémom obchodovania, takže nebolo by to nejaký ďalší dodatočný systém, ale bol by to náhrada toho existujúceho. Už som tiež povedal, že možno bude potrebné rozvinúť nejaké ochranné opatrenia, ktoré by mohli mať napríklad formu limitných hodnôt pre emisie, aby sme sa vyhli nejakým miestnym problémom, ktoré by mohli vzniknúť pri vzniku takéhoto systému obchodovania. Takže emisie lokálne, tomu sa ešte musíme povenovať, pretože systém modelovania nám neumožnil prísť ku konkrétnemu záveru v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o tú škálu, Áno, chceli sme celoeurópsky systém, ale niektoré z tých scenárov boli skôr zamerané na nejaké regióny alebo iba určitý počet členských štátov, takže prehovorili sme viacero alternatív. Od samotného počiatku sme poukazovali na to, že ten systém by mal vychádzať po najmenšom z celoeurópskych pravidiel a čím väčší by tento systém obchodovania bol, čím väčšom rozmere by prebiehal, tým e, väčšiu nákladovú efektivnosť sme dosiahli vzhľadom na to, že by sa obchodovalo s väčším množstvom povoleniek. Pokiaľ ide o tie rôzne východiskové pozície, potenciál e, alebo možnosť nejako trestať, e, včasné reagovanie, kroky už podniknuté. My sme od samotného počiatku hľadali také systémy, ktoré by boli rovnakosti žiadostivé, ako v prípade smernice o priemyselných emisiách. Takže táto smernica, jej výsledky, pokiaľ ide o zníženie emisí a dopad na prostredie, toto bola vždy pre nás referenčná hodnota a vždy sme výsledky potenciálneho systému obchodovania porovnávali s výsledkami, ktoré by priniesla táto referenčná hodnota podľa tejto smernice. Takže ktorýkoľvek zo scenárov by bol minimálne rovnako žiadostivý ako smernica. Pokiaľ ide o ten limit pre emisie, celkovú hornú hranicu, tá by vyplývala z e, celkovej implementácie toho systému obchodovania pre všetky zariadenia, ktoré by sa zapájali. Zatiaľ sme neriešili špecifickú cieľovú cenu alebo stanovenie nejakej minimálnej ceny pre pomolenky. Pokiaľ ide o ten integrovaný prístup, v rámci smernice IPPC a smernice o priemyselných emisiách. Nuž, pripomínam, že ostatné podmienky nielen pre SO2 a NO by boli zachované, takže ďalšie potenciálne znečistenie zo zariadení by spadalo pod povoľovanie vrátanie e, limitov na emisie a ďalších podmienok. Takže Toľko k tomu. Tiež si uvedomujeme, že obchodovanie s emisiami by potrebovalo, eh, by si vyžadovalo určitú systémovú zmenu, takže študujeme výsledky štúdií, ale aj reakcie, ktoré sme dostali od aktérov. A toto všetko bude náležite zohľadnené ešte, než prídeme k rozhodnutiu o tom, či takýto systém chceme alebo nie. Pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu tohto systému, čo komisia vníma ako túto pridanú hodnotu, No už my sme od samotného od všetku vychádzali z toho, že chceme mať taký systém, ktorý by bol nákladovo efektívnejší pri dosiahnutí rovnako dostivých environmentálnych cieľov. Podľa nás je možné to dosiahnuť nákladovo efektívnejším spôsobom a to bola tá motivácia prečo sme začali so štúdiami a venovali sme sa dopadom rôznych možných scenárov. Okay, uh, Myslím, že tu to uzavriem. Ďakujem. Teraz navrhujem, pretože je to tá istá téma, blízka téma, aby sme v rámci programu e, na zajtra si vzali aj e, bod 23 uplatňovanie legislatívy, ktorá sa týka skleníkových plynov. Ďakujem veľmi pekne, pokiaľ ide o tie e, kredity E, úvery, e, ktoré pochádzajú z e, HFC projektu v rámci klimatického balíčku parlament a rada dala komisii implementačné právomoci pre celoeurópske normy pre medzinárodné kredity, ktoré sa budú uplatňovať od 1. januára 2013. Ako komisárka Hedegaard oznámila v parlamente minulý týždeň, Komisia predkladá návrh. Tento návrh sme už teraz predložili a hovorí vlastne to o tejto téme a tak rovnako ako o duplikovaných kreditoch ktoré by mal platiť od prvého možného dňa, keď dokážeme vytvoriť takéto celoeurópske opatrenia, to od 1. januára 2013. Týka sa 25 projektov, ktoré sa dejú alebo ktoré sa uplatňujú, je to zhruba 1% z celkového počtu projektov. No a tie boli zodpovedné za zhruba polovicu TDM povoleniek. Plná analýza dopadu a zároveň e, dokument o, s otázkami a odpovediami bude uverejnený zároveň a budeme rovnako vítať pohľad parlamentu, ako aj e, ďalšie stanoviská k týmto materiálom. Ako aj povedal e, komisárka, toto nie je zamerané na to, aby sme, aby sme e, mali menej ehm, týchto povoleniek. Podporujeme všeobecné úsilie pre znižovanie klimatických emisí. Chceme zabezpečiť to, že na trhu budú lepšie e, pravidla a naša analýza trhu znamená, že by to nemalo mať väčšie dopady na e, cenu uhlíka. Čo sa týka trhového dohľadu, bol to Európsky parlament, ktorý tu mal požiadavku pre komisiu v rámci klimaticko-energetického balíčka preskúmať a podať správu o dohľade na trhu a o tom, či treba urobiť viac v prípade článku 12 tejto smernice. Komisia v súčasnosti pripravuje oznámenie o tejto téme, ktoré by malo byť ehm, v parlamente hneď za niekoľko mesiacov. Čo sa týka cieľovej ceny, komisia nemá nejakú cieľovú cenu v rámci EU ETS. Pre nás je to len nástroj, ktorý zabezpečuje znižovanie cieľov a týchto nákladov, ako už bolo oznámené v nedávnom oznámení komisie. Dopady recesie znamenajú, že to bude lacnejšie presunúť sa k 30-percentnému záväzku zníženia, ako by opačne bol prípad. Samozrejme, v súčasnosti tu máme ten 20-percentný záväzok, ktorý je e, e, zaradený v legislatíve. E, časť týchto všeobecných aukčných ziskov Európskej únie mala byť použitá členskými štátmi na to, aby sa vysporiadali s klimatickými zmenami. To bol záväzok, ktorý prijali hlavy štátov. A e, hlavy štátov rovnako musia prijať aj o tomto správu. Komisia o tom bude predkladať správu parlamentu takže budeme to pozorne sledovať. Pevne veríme, že rovnako aj parlament bude túto tému pozorne sledovať. Čo sa týka letectva, vlády povedali, že použije 100% akčného zisku, aby to vyčlenili pre boj s klimatickými zmenami. E, čo sa týka ostatných 50% z ostatných zariadení, to je niečo oblasť, kde členské štáty môžu podať správu, ale nemáme tam žiadne legislatívne požiadavky, ktoré by to od nich vyžadovali. Okrem toho, tu bola aj otázka, ktorá hovorila o emisiách NOx. Ehm, z letectva. Len pripomínam ehm, ten záväzok, ktorý tu už zaznel, najmä keď sme dohadovali tú legislatívu, a síce, e, že komisia a moja, moja jednotka pracuje na plnej implementácii EVS v súčasnosti. A nedokážem v tomto smere povedať viac k návrhu NOX, aspoň v súčasnosti nie. A e, je to rozhodne niečo, čo ale nie je zabudnuté. Pán Skialakakis a potom Veľmi, veľmi stručne poprosím. Áno, my by sme najprv chceli poďakovať komisii, pretože to e, sa posunulo a posunulo sa to pomerne rýchlo. A za to chceme e, komisárke Hedegardove poďakovať. Rovnako by sme radi informovali e, našich kolegov, že navrat, navratnosť tejto investície s kapitálovými, e, s kapitálovým vkladom 10% je 78 krát, čiže navratnosť je 78 krát podľa dopadovej štúdie komisie. A teda to, čo sme hovorili, bolo úplne správne a zároveň Zároveň to znamená, že aj vo všetkých prípadoch e, ten projekt e, zrušenia HFC v roku 2013, sa to sa nám podarilo celo dosiahnuť e, za viac, za menej ako rok. Takže všetky tieto projekty v podstate už dokázali zarobiť naozaj veľa peňazí a myslím si, že by sme mali naozaj konať. Konať ako výbor, ako parlament, tak aby sme videli, čo dokážeme spraviť a, a to až do konca roku 2012. Komisia má v tomto smere urobila dobrý kus práce, teraz je čas na nás, aby sme konali aby sme o tom komunikovali so všetkými členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, len veľmi stručne. Podobne ako povedal aj môj kolega Skilakakis, rovnako vítam do veľkej miery tento, tento ťah zo strany komisie. Ale napriek tomu ešte stále máme dva, dvojročnú medzeru v systéme a, a rozmýšľam nad tým, vlastne ako dokázať e, túto, túto medzeru vyriešiť. A tu už aj tlačím na svoju národnú vládu riešením by mohlo byť, a komisia má odhodlanie e, prediskutovať napríklad o tomto s asociáciou Business Europe a diskutovať o tom s nimi, pretože oni rozhodne musia chápať, že toto je len rezerva, je to len akási, akási medzera v súčasnej legislatíve a nie je našim úmyslom, aby to malo takéto vedľajšie účinky. Oni musia mať ochotu v podstate nepod, ne, nepodkopať dohodu. Oni mali vyzvať svojich partnerov na strane podnikateľov, aby boli angažovaní eh, v tejto téme. Chcem sa spýtať, či komisia chce urobiť tento ťah. Nech sa páči, ak by ste mohli odpovedať. Ďakujem pekne. Počas obdobia, odkedy eh, komisárka Hedegartová oznámila, že komisia pripravuje návrh, eh, mali sme viacero vstupov zo strany ehm, partnerov vrátane asociácie Business Europe. Ehm, bolo to prostredníctvom web stránky komisie v duchu transparentnosti. Budete môcť vidieť, že Business Europe nie je úplne proti návrhu komisie tak ako je navrhnutý. A preto očakávame, že dialog bude naďalej pokračovať komisia priniesla návrh, ktorý by znamenal, že od najskoršieho možného dňa budeme uplatňovať komunitárne um, uh, ustanovenia. Pred januárom 2013 je to podmienka členských štátov, je to oblasť členských štátov a práve preto je to oblasť, kde komisia jednoducho nemá svoju vlastnú legislatívnu právomoc. Takže musíme čakať do januára 2013. Ďakujem Ďakujem. Navrhujem, aby sme prešli k poslednej téme na programe rokovania tohto popoludnia politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013. Žerben Jan Gebrandy dostane slovo. Ten je spravodajcom pre toto stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička. To najlepšie sme si nechali na koniec. Teda minimálne to prati pre tých kolegov, ktorí sú stále tu. Ktorí sú stále tu. Dôležitosť vytvorenia nového, novej finančnej perspektívy je obrovská e, najmä v kontexte toho, čo všetko robíme. Musíme si uvedomiť, že e, vytvárame vlastne finančný rámec až do roku 2020. A to musí reflektovať eh, vlastne ten statický charakter tohoto systému. Častokrát si myslím, alebo častokrát eh, myslím na tie 5 ročnice, ktoré kedysi boli eh, bežnou normou plánovania v Sovietskom zväze. Boli to tie 5 ročnice, ktoré sa vlastne stále dookola opakovali. Mne sa zdá, že máme 10 ročnice. V každom prípade ten istý systém znamená, že v danom momente poukazujeme prostriedky, ktoré boli schválené v minulosti a vlastne to ešte počas predsedníctva Tonyho Blaira. Tak ešte stále funguje náš súčasný systém. V roku 2005 sa ľudia rozhodli, e, čo budeme vynakladať medzi, dňom, medzi daným dňom a rokom 2013. A to je práve dôvod, prečo je veľmi dôležité pre Európsky parlament, aby konal, aby konal v tejto téme. A to je práve dôvod, prečo sme E, tak intenzívne rokovali s radou, aby sme vytvorili rámec pre budúce finančné obdobia. A dovolte mi ešte vrátiť sa k svojej správe, ktorá je bohužiaľ v dispozícii len v angličtine. E, mal som na to len týždeň, aby som ju mohol napísať. No a máme tu veľmi veľa e, slov, ale to, čo by som rád povedal, je, že skutočnosť, že som mal tak málo času, znamenala aj to, že vás chcem poprosiť, aby ste aby ste zabezpečili, že tento dokument bude úplnejší. E, chcel by som vedieť, ako získať čo najlepší Eh, najvyšší vplyv na tú záverečnú správu, ktorá, eh, ktorá vznikne v Európskom parlamente a ktorú Európsky parlament bude pripravovať pre ďalšiu finančnú odpoveď. Bude to kolega Gariga, ktorý bude do toho zapojený samozrejme máme tu celý rad poslancov, ktorí sú v našom výbore a tí sú zároveň aj na, eh, na danom výbore vrátane pani Hauk, Hauk a kolega Pajs Eckhart je tam tiež aktívny. Pevne veríme, že budeme vedieť e, získať e, aj adekvátne zastúpenie pohľadu Euró- e, výboru pre životné prostredie. Nechcem hovoriť teraz len o každom individuálnom riadku v rozpočtu v rámci tohoto návrhu. To, čo som sa pokúsil spraviť, je to, že máme tu akúsi víziu budúcnosti a v podstate sa snažím popísať ideál. A myslím si, že sa nám podarilo popísať tú víziu minimálne pre finančnú perspektívu nadchádzajúce obdobie a podarilo sa nám propagovať životné prostredie do pomerne veľkej miery. Myslím si, že to je práve aj aktivita environmentálnej agentúry. Táto môže aj potvrdiť. V zásade sa opierame o dva hlavné body a síce o integráciu environmentálnych aspektov do všetkých ostatných sektorov a hovorili sme, že ten, to sme spomínali na tomto výbore aj pomerne často, ale v rámci parlamentu hovoríme aj o um, re, e, štruktúralnej reforme energetickej politike, politike SPP, politike, politike rybného hospodárstva ak zabudneme na túto myšlienku, tak potom e, budeme e, smerovať len k sektorálnym záujmom, ale musíme zabezpečiť to, že environmentálne aspekty sú odzrkadlené vo všetkých politikách a práve v tomto smere nesmieme zabúdať ani na dotácie a musíme sa zbaviť tých dotácií, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie. Samozrejme, že to nie je čosi nové. O tom, už, e, o tom sme už diskutovali, objavilo sa to na diskusiách G20 Diskutovali sme o tom v Nagoji, počerkli sme dôležitosť eh, tohoto kroku na týchto eh, fórach. Druhý pilier. Tu môžem len zopakovať slova Billa Clintona. Eh, je to tá hlúpa časť hospodárstva. A práve v tomto smere je veľmi dôležité brať aj tento vklad do úvahy. Ja som presvedčený, že úspech, úspešné firmy pre budúcnosť sú firmy, ktoré sú udržateľné. Keď sa pozriete napríklad na rozvoj v iných častiach sveta, a pani Megli práve o tom uh, hovorila, hovorila o oblasti patentoch na zelené technológie a a tom, čo, čo v podstate funguje v Európe, ale to nefunguje v Číne. Mm, myslím si, že Čína s nami nemôže súťažiť, čo sa týka ceny práce Eh, alebo ceny miest, ale čo sa tý, rozhodne môžeme súťažiť eh, v oblasti technológií a budeme mať obrovské problémy, ak v, tomto, v tejto oblasti čo si nespravíme. Naozaj si myslím, že do budúcnosti eh, sa musíme vysporiadať s otázkou udržateľnosti, musíme zobrať do úvahy aj nedostatok zdrojov, nedostupnosť prírodných surovín a práve preto musíme neustále si viac a viac uvedomovať, že súroviny a vstupy budú stále drahšie, e, rovnako aj minerály, ktoré sa budú stále ťažšie ťažiť. E, to sú všetko sú ďalšie indikátory. Keď sa pozrieme na tých 14 najkľúčovejších surovín, ktoré ktoré máme, musíme si v Európe uvedomiť, že musíme neustále túto oblasť veľmi pozorne sledovať. A potom je to ešte ďalšia vec, a síce, aby sa environmentálna legislatíva, eh, environmentálna legislatíva sa stáva stále eh, prísnejšou. Rozhodne je to veľmi dôležitý mm, vplyv, ktorý má na, na ekonomiku eh, veľké firmy povedali, že do roku 2020 sú byť 100% udržateľné a to súvisí s nedostatkom súrovín, nielen nie s legislatívou, ale je to aj tlak spotrebiteľov. Rovnako sme mohli počuť veľmi často o tom, že spotrebitelia chcú mať možnosť bojkotovať firmy ako je Nestle a spôsobiť to, že tieto firmy zmenia svoje produkty. A toto je teda vízia, ktorú s vami chcem zdieľať a rád by som to videl odzrkadlené v parlamentnom uznesení o budúcich perspektívach. O tomto sú e, budúce finančné perspektívy o peniazoch. A keď sa pozrieme na pravidelný e, každoročný rozpočet pre Európu, e, v Európe pre oblasti životného prostredia. To je pomerne malý rozpočet, je to len 450 eur na ro- 45 miliónov eur na rok. Je to veľmi málo, keď si uvedomíme, že koľko tu máme rôznych e, zoznamov, čo sme sa snažili um, vlastne uspokojiť, tak je to naozaj málo. Členské štáty tu majú e, záväzky za 5,5 miliardy a v Kodani zazneli rovnako ďalšie záväzky, ktoré hovorili o odlesňovaní, o tom, ako boju budeme bojovať proti odlesňovaniu. Hovorili sme o 18 miliardách. Nemyslím si, že všetko, všetky prostriedky by sme mali dostať z európskeho rozpočtu a rozhodne to nemôžu byť všetko verejné prostriedky. Pretože potrebujeme aj súkromné investície, peniaze zo súkromného sektora. Nespomenul som takéto typy, takéto čísla vo svojom návrhu uznesenia. A to, čo som povedal, bolo to, že musíme zabezpečiť aj to, že Európa musí mať schopnosť získať tieto prostriedky, adekvátne prostriedky, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s tými výzvami, ktorým spoločne čelíme. E, veľmi rád si vypočujem samozrejme vaše poznámky k tomuto návrhu. Ako som už spomenul, je to len jeden prvok. Jeden prvok e, budúceho uznesenia a veľmi dobre viem, že tam budú vstupy zo štyroch ďalších výborov. Takže veľmi rád si vypočujem vaše názory k tej rozpráve. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto správu. Dan? Ďakujem. for det. Eh, Jeg for ordførerens indledende bemærkninger og for det eh, arbejde, han har gjort indtil videre synes, at det er meget passende, at vi diskuterer rapporten. Pekne som poďakovať aj vášom spravodajcom za všetkú prácu, ktorú spravili. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme diskutovali o tejto správe práve dnes. Práve potom, ako profesorka McGlade predstavila svoju správu o stave a výhľade v oblasti európskeho životného prostredia od roku 2010. Ehm, je to naozaj veľmi dôležité, pretože sa snažíme integrovať stále viac vecí do práce, do príprav našich stanovisk. Sú tu niektoré oblasti, E, v ktorých by som rád predniesol niekoľko návrhov, tak aby sme túto správu mohli zlepšiť. Tá rozpráva je podľa mňa veľmi dobrá. Spravodajca má prístup, ktorý dokážeme rozhodne podporiť. Ako som už ale spomínal, mám tu niekoľko návrhov na margo toho, ako by sme dokázali túto správu ešte ďalej zlepšiť. Myslím si, že by sme mali počiarknúť, e, že je to pomerne pozitívne, že v Európskej únii máme tieto finančné perspektívy Ehm, máme tu dlhodobé ekonomické a hospodárske plánovanie ehm, na rozdiel od možno mnohých členských štátov. Jeden z tých veľkých problémov, ktorý hovorí o využívaní prostriedkov vo viacerých krajinách, je to, že plánovanie je príliš krátkodobé. Častokrát e, finančná politika je taká, že majú novú, e, nový pohľad alebo novú stratégiu každý rok v Európskej únii máme ale dlhodobý prístup, čiže musíme, mať aj, e, musíme meniť fundamentálnu štruktúru na dlhodobé obdobie v rámci celého spoločenstva. Tento nástroj musíme využiť, pretože adekvátnym spôsobom, ak urobíme zlé rozhodnutia, ktoré budú zlé pre životné prostredie, tak e, dopady, dopady budú oveľa vážnejšie e, oveľa špeci- teda na špecifickejšej úrovni. Mali by sme počerknúť v tom, že európsky rozpočet samozrejme by nemal podporovať opatrenia v členských štátoch, ktoré sú škodlivé pre e, životné prostredie, pre klímu. E, je dôležité, aby európske prostriedky nepodporovali tie projekty, ktoré idú proti životnému prostrediu a cieľom, ktoré máme v tejto oblasti. To by mal byť základ nášho prístupu. Okrem toho, je otázka, ako by sme mali využiť eh, tie zdroje, ktoré máme ako pozitívny nástroj, pozitívny stimul, tak aby sme dokázali zabezpečiť reálne zmeny v členských štátoch. Eh, teraz premyšľam napríklad nad spoločnou poľnohospodárskou politikou. Eh, je to oblasť, kde by sme mohli nájsť ďalšie možnosti. Myslím si, že by sme mali byť možno pozitívnejší v tom, ako čo môžeme robiť najmä v tom, aby sme zabezpečili, že financovanie e, životné naše financovanie malo podmienky spojené so životným prostredím za istých podmienok. A potom je tu ďalšia otázka. Ako detálna by takáto správa mala byť, ale rozhodne by sme mali e, zvážiť to, že keď hovoríme o SPP, mali by sme brať do úvahy, aká dôležitá je táto e, oblasť a možno by sme mali možno vytvoriť nejaké veľmi praktické návrhy ohľadom toho, ako veci môžu byť urobené na tech, po technickej stránke. Myslím si, že naši kolegovia um, v iných výboroch majú podobný, podobný problém. A okrem toho uh, je tu ešte samozrejme jedna vec a síce viacero spôsobov a, a a prostriedkov, ako dokážeme merať environmentálny dopad, environmentálne indikátory. Mali by sme počiarknúť, že v tomto výbore si myslíme, že vlastne nad ráme celých diskusí o HDP musí byť veľmi pozorný aj voči pozitívnym, ale aj negatívnym dopadom environmentálnych politik. To sú a zdá také poznámky, ktoré by som chcel povedať. K tejto správe rozhodne prispejem aj v písomnej podobe. Ako som už spomenul, toto je veľmi dobrý prístup a som si istý, že bude, z toho vzíde veľmi dobrá správa. Ďakujem pekne. Ďakujem, Joao Ferreiro. Fernández, excusez-moi. Prepačte, Fernández. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem poblahoželať spravodajcovi k odvedenej práci. Mám aj niekoľko návrhov k obsahu stanoviska. Nový finančný výhľad bude Vychádza zo stratégie Európa 2020, to bude teda východisko, panový finančný výhľad a mali by sme odkázať tú stratégiu v oblasti životného prostredia, lebo sú tam jasné ciele 20, 20, 20. Pokiaľ ide o zniženie emisí CO2, to je 20 až 30 potom 20 navýšenie energetickej účinnosti a 20-percentné navýšenie podielu obnoviteľných palív. To je veľmi dôležité a pani komisárka presne o tom hovorila. Či už s tou strategiou súhlasíme alebo nie, tie ciele sú tu stanovené a bude potrebné financovanie, teda efektívne využívanie zdrojov, pri všetkom, čo Európska únia bude robiť na svete týchto cieľov. Takže je potrebný takýto odkaz na túto stratégiu. Teda musíme sa jasne vyjadriť, či sme za takúto myšlienku energeticky účinnej Európy. tomto zmysle by som chcel teda ja prispieť a tiež chcem zdôrazniť, že toto musí byť prierezová téma, zároveň transparentná. Musí nám byť jasné, kam prostriedky plynú na jednotlivé projekty, teda monitorovanie využitia zdrojov, či sa teda využívajú náležite v súlade s príslušnými pravidlami a cieľmi. A za týmto účelom je podľa mňa dôležité, aby sme v najbližších programovacích obdobiach aby tam neboli zapojené len tie dve inštitúcie, ale aby tu bola spolupráca aj s komisiou. Pani Haug. Ähm, Ďakujem pekne. Musím hneď na úvod povedať, že návrh pána Gerbrandyho ma celkom uspokojuje. Ja by som možno uvítala posilnenie toho, čo povedal teraz Jose Manuel, teda ten integratívny prístup. Ako parlament sme už vytvorili takú určitú základňu. To základňou je stratégia Európa 2020 a tam ide o smart, sustainable a inclusive growth, takýto rast. A toto je teraz potrebné sklbiť. A to je znova ten integratívny prístup aj v oblasti životného prostredia. Teda cieľ v určitej politike, jeden z tých troch cieľov môže byť uprednostnený v určitej politike, ale nemôžeme sa úplne odpútať od tých ďalších dvoch v implementácii. Takže toto by som tam zdôraznila. Áno, samozrejme, že polnohospodárska politika zohráva dôležitú úlohu, rovnako aj kohezná politika. A na tomto mieste by som rada pozvala kolegov, príďte prosím 13. januára 2011 do výbora Tam sa budeme zaoberať týmito sektorálnymi témami. 13. začíname polnohospodárskou politikou a bolo by naozaj výborné, keby tam boli nielen polnohospodári, ide o výbor SUR, keby tam boli nielen polnohospodári, ale aj tí, ktorí sa zaberajú životným prostredím. ktorí by to celé doplnili. Áno, máme tu už určité dokumenty, z ktorých môžeme vychádzať. Nuž a chyba mi tu trošku to, a to tiež padlo našej kompetencie, ako je to s tou našou pomohou v prípade katastrof. Chceme to od toho úplne upustiť, nechceme to tam vôbec uvádzať, alebo to chceme zachrániť pre ďalší finančný výhľad. Aký teda máme prístup k tejto pomoci. Chceli by sme skôr nejaký iný nástroj. Už nad týmto sa musíme zamyslieť, čas na to ešte je. Ale pokiaľ ide o ten pracovný dokument, the strongest tool, táto formulácia je trošku prehnaná. Ten najsilnejší nástroj podľa mňa oblasti životného prostredia je legislatíva a možno ešte aj spolupráca pred rozpočtom v súčasnom finančnom výhľade sme neboli finančne až tak dobre vybavení, preto som za ten integratívny prístup v ďalšom finančnom výhľade, lebo len v takom prípade sa nám podarí dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si stanovili. A ešte na záver poznámočka. Keď sa zamyslíme nad tým inteligentným rastom Smart Growth, v takom prípade nejde iba o programy výskumu a inovácií, ale aj o vzdelávanie, školstvo, odbornú prípravu. To je trošku načrtnuté v bode 7. Pán Gebrandy tam hovorí, že potreba 100 prostriedkov na vzdelávanie, ale Myslím, že by sme to mali ešte trošku rozpracovať, pretože tie najlepšie ciele, ktoré máme, sú nám na nič, keď v členských štátoch nebudeme mať dostatok ľudského kapitálu, ľudí, ktorí budú mať na zreteli ten udržateľný rast, keď v podnikoch nebudú ľudia, ktorí budú ochotní prešaltovať z maximalizácie ziskov na trvalú udržateľnosť. V takom prípade nič nedosiahneme. Takže si myslím, že musíme tak povediať preškoliť našich možno kvalitných inžinierov, strojárov, tak, aby nestávali len kvalitné stroje, ale aby podporovali aj udržateľnú produkciu tomto zmysle. Neviem, či sa to vôbec nejako dá tak naformulovať. Neviem, či môžeme predkladať nejaké obsiahle pozmeňovacie návrhy, lebo ten text má obmedzený počet slov, maximálne jedna stránka. Nech sa by to išlo na úkor toho, čo už tam je uvedené, ale vo všeobecnosti s tým súhlasím. Výbor SUR. Sure. Myslím, že tam sa e, tie obsahové body istotne presadia. Pán Líze, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne Gerbenianovi a jeho úte, ktorá je najdôležitejšou postavou v celej tejto debate. Teším sa, že na tom spolupracuje. Budem stručný. V roku 2005 bol prijatý súčasný finančný výhľad. V roku 2007 sme, ako povedal kolega Fernández, prijali stratégiu 2020 a teraz je na čase prispôsobiť ten finančný výhľad tejto našej stratégii. Minulý týždeň sme rozhodli o tom, že chceme navýšiť na tých 30 EPP malo pocit, že ešte čas na to nedozrel, ale som toho názoru, že v rámci budúceho finančného výhľadu už budeme v stave prejsť k tým 30 v opačnom prípade by sme už nemohli sa píšiť tým, že sme že máme taktovku v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Na no to samozrejme potrebujeme financie. To nebude vôbec jednoduché v členských štátoch nájsť podporu Niektoré členské štáty možno majú problémy s prijatím ambicioznejších cieľov v oblasti klímy. Takže musíme to mať na pamäti a v tom dokumente EPP sa uvádza, že chceme byť ambiciózni, a ak to teda chceme, tak to musíme zohľadniť aj vo finančnom výhľade. Ďakujem. Mm, merci, Peter. Ja... Ďakujem, Peter. Jan, možno, že krátke zhrnutie. Hm, ďakujem, pani predsedajúca. Budem veľmi stručný. V podstate môžem súhlasiť so všetkými pripomienkami kolegov a takmer všetky body ktoré zazneli, mm, mám aj ja stále na pamäti, ale v tomto návrhu nemám dostatok na ne miesta. Stratégia 2020 musíme explicitne spomenúť, samozrejme. Aj ciele 2020, to všetko musí uh, byť explicitne uvedené. To, čo povedal pán Fernández, to um, malo takisto svoju dôležitosť. No a potom e, pomoc v prípadoch katastrof. E, nad tým sa musím ešte zamyslieť, pretože je, mm, to nie je veľmi jednoduchá otázka, nie je ľahké to tu zapracovať. Myslím si, že by bolo škoda, keby hlavné posolstvo tohto stanoviska bolo rozriedené takýmito dodatkami, ale ja to ešte upresním s kolegami. Ďakujem. Ďakujem každom prípade za vašu prácu, e, ktorú pochválili všetci. Lehota pre pozmenujúce návrhy je 14. decembra. Hlasovať v Envy sa bude 26. E, januára a v Sure v marci alebo v apríli. Stretneme sa zajtra ráno o 9. hodine. Príjemný večer.